Dear colleagues, I would like to start the meeting because we are having just one hour till 10. Budeme eh, eh, začíname teraz naše rokovanie, ktorého prvá časť eh, bude trvať len 45 minút, bude venovaná výmene názorov, ktorá je pre vás veľmi dôležitá. Začnem prijatím programu. Chcela by som vás informovať, že <clears throat> pani Rule, ktorá je E, ktorá e, je, e, navrhuje správu. Pra, pani Rüle pracuje na správe o koncesiách. Tam má byť predstavená popoludní. Žiaľ, nebude to dnes popoludní. To znamená, že by sa tento bod mal prerokovať do poludnia. Ak to nevíde, tak popoludní budeme mať ďalšiu možnosť Neboli však e, predložené žiadne iné návrhy týkajúce sa návrhu programu, takže predpokladám, že možno tento návrh programu považovať za prijatý. Upozorňujem, že e, toto zasadnutie sa vysiela a chcem vás takisto poprosiť, aby ste sa pridržiavali časového harmonogramu, tak ako je stanovený v návrhu programu. V opačnom prípade sa môže stať, že by sa nedostali k slovu tí, ktorí majú. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Je to schválenie zápisníc zo schôdzi, e, ktoré sa konali 11. a 12. júla tieto sa budú považovať za prijaté, pokiaľ voči ním nebudú vznesené žiadne námietky do konca tohto zasadnutia. Zápisnica zo 17. a 18. septembra ešte nebola vypracovaná. Pokiaľ ide o znamenia predsedajúcej, nemám žiadne, čiže môžeme prejsť k bodu 4 nášho programu, ktorý je mimoriadne dôležitý pre naše zasadnutie. Ide o stretnutie s pánom Kostisom Hacidakisom, ktorý je gréckým ministrom rozvoja a zrejme aj mnohých ďalších záležitostí v súčasnej gréckej vláde. Teraz eh, by som chcela odovzdať slovo eh, ministrovi Kostisovi Hacidakisovi, aby sa s nami podielil o svoje poznámky a potom bude priestor na vaše otázky. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi vyjadriť e, poďakovanie všetkým prítomným pani Danute, Danute Hübnerovej, e, váženým kolegom. E, úplne ja som bol členom tohto parlamentu 13 rokov, v roku 1994 a 2007, takže toto miesto mi je dôverne známe. Bol som e, takisto spravodajcom pre predchádzajúci balík opatrení o súdržnosti. A to je dôvod, pre ktorý, ako som už povedal, cítim sa tu, e, všetko mi prípada veľmi blízke, e, okrem tej budovy E, ktorá je nová. E, keď som bol členom parlamentu, tí členovia tohto výboru zostali tí istí, ale žiaľ, to, čo sa zmenilo, je celková ekonomická situácia. V roku 2007, keď som opúšťal parlament, sme nemuseli čeliť tejto dramatickej kríze, a určite to platí hlavne pre moju krajinu, ktorá sa nachádza uprostred tejto vážnej krízy a musíme sa boriť, e, aby sme čo najskôr prekonali túto krízu. E, chcel by som svoje krátke vystúpenie začať e, uvedením prekážok, s ktorými sa stretávame v Grécku. V zásade je potrebné prekonať tri rôzne prekážky. Prvou je obnova dôveryhodnosti e, krajiny. Druhou je urychlenie e, prijať reformy a treťou je e, prijať program likvidity a čeliť problémom s likviditou, ktorá, ktoré hrozia našej ekonomike. Začnem teda tým prvým bodom. To je potreba dôveryhodnosti. Toto je prvý pilier nášho úsilia a musím vám povedať, že grécka vláda, premiér, všetky tri strany podporujúce vládu a grécky ľud, všetci sú odhodlaní pokračovať e, v tomto úsilí, pretože si veľmi dobre uvedomujeme, aká dôležitá je dôveryhodnosť a chceme prekvapiť pozitívnym spôsobom musíme zdôrazniť naše odhodlanie. Odhodlanie je pre nás kľúčovým slovom a to je aj dôvod, pre ktorý je grécka vláda odhodlaná neprihliadať na politické náklady a prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby sme presvedčili, že náš prípad nie je stratený, že chceme tu byť, chceme tu byť naďalej a sme Európania chceme zostať v Európe a v eurozóne. A ak budeme pokračovať v tomto odhodlaní, tak to samo o sebe bude predstavovať 50 úspechu. Myslím si, že celkové ovzdušie sa po voľbách zmenilo a <clears throat> sme rozhodnutí bojovať eh, každý deň tak, aby sa ukončila táto zmena klímy. Čiže tento prvý pilier alebo táto prvá prekážka eh, eh, spočíva v tej v tom úsilí o získanie dôveryhodnosti a chceme tom pokračovať, aby sme dospeli k úspechu a aby sme, ako som povedal, pozitívnym spôsobom prekvapili trhy investorov a našich partnerov v Európe. Potom tu máme štrukturálne reformy. Toto je zásadná vec. Musíme zvýšiť našu konkurencieschopnosť a aby sa tak stalo, budeme musieť naďalej pokračovať v štruktúrálnych eh, reformách a naše ministerstvo, naše ministerstvo sa stane eh, ministerstvom pre štruktúrálne reformy. V auguste sme oznámili 10 konkrétnych cieľov týkajúcich sa rôznych vecí od privatizácie až po verejné obstarávanie a od liberalizácie trhov až po štru, riadenie štrukturálnych fondov. Všetky tieto ciele podporila Európska komisia v ten istý deň. Rozhodli sme sa vymenovať projektových manažérov, koordinátorov pre každý z týchto cieľov. Jasne sme stanovili harmonogram, aby sme mohli splniť naše záväzky a dospieť, dosiahnuť naše ciele. Sme, e, e, tento časový plán plníme a trojka to uznala. Môžem uviezť niekoľko príkladov. Poprvé, Predstavili sme, podali sme návrh nového zákona o investíciách, ktorý je súčasťou e, konzultácií o urýchlenie postupov Zorganizovali sme ministerstvo tak, aby bolo jediným e, licenčným orgánom na schváľovanie štrukturálnych fondov a naďalej poskytujeme investorom možnosť robiť seba hodnotenia, aby sme zredukovali byrokraciu a stali sa krajinou priateľskou pre biznis e, Okrem toho podpisujeme e, zmluvu z OECD, aby sme využili tzv. toolkit pre hodnotenie konkurencie schopnosti s cieľom odstrániť prekážky vstupu a zlepšiť spoluprácu s touto medzinárodnou organizáciou. Uvedomujeme si totiž, že liberalizácia našej ekonomiky je na najvyššie dôležitá tak, pre konkurencieschopnosť krajiny, ako aj pre spotrebiteľov. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, E, snažíme sa e, odstrániť rozdiel, teda tú existujúcu medzeru tým, že prijímame konkrétne opatrenia na elektronické obstarávanie. Takisto pokračujeme v realizácii privatizačných projektov. Naše ministerstvo napríklad má na starosti železnice a rokujeme s komisiou s cieľom vyriešiť problém týkajúci sa štátnej pomoci tak, aby sme následne mohli začať s procesom privatizácie. E, chcel by som teda týmto, e, skončiť týmto príkladom, ale máme oveľa viac príkladov na mnohých frontoch. Ale ako som už povedal, my sme odhodlaní pokračovať v štruktúrálnych reformách, lebo je nám jasné, že potom, ako sa obnoví dôveryhodnosť krajiny, e, realizácia štrukturálnych reforiem je mimoriadne dôležitá, pretože krajine pomôže prekonať všetky tieto vážne problémy, ktorým dnes čelíme. Všetky tieto úsilia, to znamená úsilie o obnovu dôveryschopnosti a realizácia štrukturálnych reforiem v zásade závisia od nás v Atenách, v Grécku. A je to aj tretia prekážka, ktorá však od nás nezávisí. Táto v zásade závisí od vás, od Bruselu. Mám na mysli likviditu. Toto je vári ten najväčší problém, ktorý v Grécku máme. Potom, ako sme e, urobili škrty na jar minulého roka, e, tohto roka, náš bankový systém je v zásade prázdnou škrupinou, nefunguje efektívne a toto je dôvod, pre ktorý dohoda s trojkov zameraná na rekapitalizáciu nášho bankového sektora je predpokladom na to, aby sme mohli riešiť problémy likvidity. Ale máme aj nedoplatky, omeškanie s platbami e, peňazí, ktoré musí súkromný, verejný sektor platiť súkromnému sektoru. My e, v dohode s trojkou chceme riešiť aj tento cieľ. Bez likvidity nebudeme môcť podporiť naše úsilie a nebudeme môcť vytvoriť podmienky na rast našej ekonomiky. Nesmieme si však robiť ilúzie. Je potrebné, aby sme skombinovali úsporné opatrenia s rastovými opatreniami. V opačnom prípade úsporné opatrenia nebudú fungovať. Ako som povedal, sme pripravení prijať tieto veľmi ťažké úsporné opatrenia, ale na druhej strane vy musíte pochopiť, že bez skutočného rastového balíka pre našu krajinu by tieto opatrenia nefungovali. A keby zlyhalo Grécko, zlyhala, zlyhala by Európa a toto nie je možné riešenie preto potrebujeme dohodu s trojkou na to, aby sme mohli riešiť problémy likvidity a aby sme mohli opätovne naštartovať náš bankový sektor. Európa musí zároveň plniť svoje sľuby týkajúce sa tzv. Marshallovho plánu pre Grécko. My nehovoríme o nových peniaz, peniazoch z iných európskych hlavných miest, pretože sú nám veľmi známe problémy e, s tým, aby sa dosiahol súhlas národných parlamentov s poskytovaním nových peňazí e, e, Grécku. Ale my hovoríme o tomto skutočne novom prístupe Bruselu. Najcharakteristickejším príkladom je nový viacročný finančný rámec Viem, že prebiehajú diskusie a rokovania, ak to mám vyjadriť, zdvorilo, týkajúce sa budúceho programového obdobia. Ja som bol minulý týždeň v Bratislave, kde som hovoril o tejto otázke s tzv. priateľmi súdržnosti. Vážení priatelia, to, čo sa deje v súvislosti s budúcim viacročným finančným rámcom, Grécko vníma ako bizarné. My sme krajinou, ktorá zaznamenala najdramatickejšie e, zníženia e, v súlade s minuloročným pôvodným návrhom komisie. My sme urobili zniženie až o 40 v porovnaní so súčasným programovým obdobím e, som si istý, že veľmi dobre rozumiete tomu, že my tento prístup nemôžeme zdôvodniť E, chápem, že e, komisia aplikuje tzv. berlínsku metodiku, ktorá bola prijatá v roku 1999 a e, berie sa do, berú sa do obahy štatistiky z rokov 2007 až 2009, čiže ešte pred touto krízou. Tieto štatistické údaje sú pre nás úplne irrelevantné tento rok je piatým rokom v rade, kedy máme recesiu a to kumulatívnu recesiu vo výške 25 Táto recesia sa vôbec neberie do úvahy. Preto sme sa rozhodli, že budúci mesiac budeme pridelovať, že ak sa budúci e, rok, e, budúci mesiac pridelia prostriedky bez toho, že by sa prihliadalo na túto významnú okolnosť, tak by to nebolo dobré. My musíme e, získať solidaritu našich greckých spolobčanov a nemožno to urobiť tým, že sa ten balík zredukuje o 40 je to najväčšie zníženie v porovnaní so všetkými ostatnými európskymi krajinami. Takže ja som tu preto, aby som vám povedal, áno, my sme odhodlaní ďalej bojovať za našu krajinu, lebo to je boj našej, našej generácii. Áno, ja som tu preto, lebo vám chcem povedať, že my sme rozhodnutí a to vrátanie premiéra, že e, na seba preberá ťarchu všetkých e, politických nákladov spojených s potrebnými fiskálnymi opatreniami na riešenie krízy. Áno, som to, aby som vám povedala, že sme prijali opatrenia na pokračovanie vo všetkých liber- e, štruktúrálnych reformách s cieľom liberalizovať e, greckú ekonomiku a e, obnoviť konkurencieschopnosť. Áno, sme pripravení prijať politické náklady, ale zároveň potrebujeme solidaritu. Potrebujeme úsporné opatrenia kombinované s rastovými. Ale aby sme to dosiahli, tak e, zrejme prvú vec, ktorú budeme musieť urobiť spoločne, je e, prijať skutočný balík súdržnosti pre Grécko na budúce programové obdobie. To je v zásade to, čo som vám chcel povedať. A nechcem e, zachádzať ďalej do hĺbky. Grécko potrebuje solidaritu Európy, to je úplne jasné. A som si istý, že v tomto parlamente je to, sa to dobre chápe. Musím vám jednoznačne povedať, že my sme odhodlení zohrať svoju úlohu a ak v nadchádzajúcich mesiacoch budete svedkami Eh, odhodlania greckej vlády poučiť sa z minulosti. Bude vám jasné, že my sme sa rozhodli byť eh, skutočne, skutočnou európskou krajinou s konkurencieschopnou ekonomikou, že sme sa rozhodli ignorovať politické náklady, ale napriek tomu nemôžeme eh, byť tom sami. Grécko potrebuje solidaritu Európy a som si istý, že vy nám ju poskytnete. Um, thank you. Ďakujem, pán minister. I would like to say that we have... Dovolte mi povedať, že teraz máme ešte pol hodinu na diskusiu. Bola by som rada, keby ste všetci, čo chcete prehovoriť, mi to dali najavo, aby E, koordinátori mohli e, takisto hovoriť. Máme tu aj teda veľa kolegov z Grécka, ktorí chcú prehovoriť, ale musím vás upozorniť, že máte maximálne dve minúty. V opačnom prípade by pán minister nemal možnosť e, reagovať. Takže naozaj na všetko nemáme viac času a preto vás prosím, aby ste boli veľmi konkrétni, pokiaľ ide o vaše otázky. Pán Lambert. E, ďakujem veľmi pekne. E, e, pokúsim sa byť veľmi stručný a účinný, pokiaľ ide o moje posolstvo. Ďakujem za to, že ste sem prišli, ale od, oproti minulému, rozdie, minulému obdobiu máme teraz už spolurozhodovací postup, čiže aj to sa zmenilo. Zároveň E, musím konštatovať, že veci sa zmenili aj pokiaľ ide o e, všetky právne predpisy a vieme, že nie je také ľahké teraz bojovať e, s radou, ale skutočne najdôležitejšie je, že aby sme od vás dostali tie priame informácie. Ja sa teda rovno spýtam, ako vy vnímate tie zmeny, ktoré sme v nedávnom čase urobili, v poslednom čase urobili v právnych predpisoch, na základe ktorých má Grécko vyššiu možnosť absorbovať existujúce peniaze ako to vy vidíte? My máme na to pracovnú skupinu, navštívili sme Grécko, aby sme videli na vlastné oči, ako to funguje. Takže mohli by ste prosím povedať niečo o tom, ako sa realizuje agenda politiky súdržnosti? Po druhé, áno, tá solidarita, máte absolútne pravdu. Ak ste navštívili e, konferenciu, e, stretnutie priateľov kohezie, tak e, skutočne tam sa veľa hovorilo o politike súdržnosti, ale my v súčasnosti zistujeme, že krajiny patriace do eurozóny a snažiace sa riešiť súčasné finančné problémy už teraz idú veľmi ďaleko. Možno povedať, že áno, že eurozóna by mala mať snať väčší vplyv na rozpočet v budúcnosti, ale tým by sa mohla skončiť. To by mohlo znamenať koniec politiky súdržnosti. My potrebujeme toho spoloč, ten spoloč, spoločného ducha a o to nechceme odstúpiť. Ďakujem. Ďakujem. E, teším sa, že vás tu znova vidím a želám vám skutočne veľa úspechov. Želám vám e, e, úspech, aby ste mohli urobiť všetko, čo chcete dosiahnuť pre vašu krajinu a verím, že dostanete aj podporu vašej, tohto parlamentu. Ale ako Lambert už povedal, ako spravodajca pre všeobecné nariadenie. Dnes už funguje postup spolurozhodovania a je potrebné, aby sme aj my bojovali o tento finančný rámec. A nie je to ľahké, Máte absolútne pravdu v tom, že potrebujeme viac peňazí a priatelia lepšieho vynakladania výdavkov e, takisto majú snahu znižovať e, výdavky na súdržnosť, ale Zároveň e, aj grécka kancelárka si uvedomuje, že nestačí len zavádzať úsporné opatrenia, že potrebujeme aj rast. Mám otázku. My sme sa e, už stretli Stretli sme sa z e, Grécku aj s e, vedúcim e, pracovnej skupiny pre e, úsporné opatrenia. Mohli by ste nám povedať niečo viac o tejto pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá týmto rastom alebo týmito úspornými opatreniami v greckej ekonomike, alebo podrobnejšie, čo by sme mohli urobiť na to, aby sme bojovali proti tejto kríze. Oldřich Vlasak, tiež vás tu e, e, vítam, pán e, Hatidakis, a ja mám veľmi stručnú otázku. Viem, že máte veľmi blízke vzťahy s Cyprom. Máte nejaké rokovania alebo nejaký vzťah s nimi, ktorý by vám mohol pomôcť túto situáciu vyriešiť, keďže oni teda e, momentálne majú predsedníctvo. Za zelených pán Chryso E, Ďakujem pekne, pán minister, srdečne vás tu vítam. Prišli ste k nám do Európskeho parlamentu. Máme tu veľmi ťažkú situáciu pre Grécko, ale najmä pre všetky finančné eh, a iné trhy v Európe. Opakovane sme hovorili, že nie len úsporné opatrenie je potrebné aplikovať, potrebujeme mnohé opatrenia na riešenie problémov, mali by byť aj národohospodárskeho charakteru, aby sme znova naštartovali hospodársky rast a aby sme zabezpečili zamestnanosť. Mám štyri témy. V našom výbore sme opakovane hovorili o tom, že treba prispôsobiť podmienky na vytvorenie pridanej hodnoty pre Európu. Mnohé, čo sa v, Európe, e, čo sa v Grécku robí, nesúvisí s európskymi perspektívami, hoci tu ide o to, čo sa dohodlo, tarify um, obchodné a aj tarify medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a to nesúvisí so súdržnosťou. Týmto témam by sme sa mali venovať ako grécka e, vláda by ste sa tomu e, mali venovať. Potom po druhé sa obávame nasledovného na prekonanie krízy. Si myslíme, že teraz existuje postup fast track. Malo by, mali by sa prijať mnohé ďalšie zákony. Nemyslíme si však, že sa to uberá správnym smerom. My v Európskom parlamente si myslíme, že by sme sa mali venovať kríze sociálnou súdržnosťou. To mali obsahovať podmienky. A po tretie, čo sa týka privatizácie vodohospodárskych podnikov, trojka sa tomu venovala. Ide o článok 158. Komisia povedala, že je potrebný neutrálny postoj, čo sa týka hospodárenia s vodou tak v súkromnom ako aj štátnom sektore. Vy ste však hovorili o privatizácii. Existuje však správa parlamentu, ktorá bola prednedávnom schválená, kde sa vyskytli niektoré otázky. A posledná téma, malé a stredné podniky. V predchádzajúcom plánovacom období ste ich spomínali, ale aj teraz finančné prostriedky z SP a z podobných fondov e, sa k takýmto stredným podnikom nedostávajú, zostávajú však iba u bank. Takto podniky nemajú prístup k financovaniu, mali by sme dať pozor v poradných rokovaniach s komisiou práve na tento bod, pretože toto je celá tá sociálna sieť národohospodárskej e, situácie v Grécku. Je to ten stredný stav verejné finančné prostriedky by sa nemali nasadzovať iba na nejaké aktivity, ktoré slúžia nezamestnaným, pretože je to 25 obyvateľstva a je medzi nimi aj veľa mladých. Nech sa páči, eh, pani predsednička opakuje, aby boli rečníci veľmi struční. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovorí ďalšia rečníčka, pán minister. Veľmi nás teší, že ste sem k nám dnes prišli do nášho výboru regí. Je to pre vás e, určite veľmi zaujímavé. V mnohom ste prispeli k rozhodujúcim politikám v parlamente a aj v oblasti politiky súdržnosti. Hovorili ste o vytvorení rastového balíčka pre našu krajinu, pričom aj hospodársky rast by sa mal dostať do centra pozornosti Vieme, najvyššia úroveň to požaduje, možno by ste to mohli ešte raz potvrdiť. S čím sa ráta, čo ste naplánovali, aby sa tok finančných prostriedkov znovu dostal do normálu, aby sa naštartovalo národné hospodárstvo v Grécku. Napadá mi pozitívny príklad. Uh, Myslím, že sme pozitívne prispeli v tejto situácii, čo sa týka dobrej spolupráce s Európskou investičnou bankou. Opakovane sa tam hovorilo o spomalení práve v našom výbore REGI a zástupcovia tejto tematickej skupiny ma o tom informovali. Boli by sme radi, ako sa pokračuje v tejto záležitosti a ako by sme my mohli prispieť k zlepšeniu stavu, pretože páni ministri, aj my tu chceme ďalej diskutovať, chceme dosiahnuť ciele a boli by sme radi, keby na lokálnej úrovni sa veci zrýchlili. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem. Na odpovede máte 5 eh, minút, prosím, pán minister. Eh, v poriadku, jasne, chápem to otázky, ktoré sa týkajú e, riadenia štrukturálnych fondov, miery absorpcia, tak ďalej. To bola otázka pána Vanislerova aj pani Kráca. Tam máme asi tri odlišné fronty. Poprvé, zjednodušovanie postupov. Sú do okolností zajtra mám tlačovú konferenciu, kde oznámime prvé kroky v oblasti zjednodušovania týchto postupov, preto aby sme zvýšili a zrýchlili absorpciu štruktúrálnych fondov. fondov. A v tejto snahe budeme aj naďalej pokračovať. Máme jednu e, dohodu, také memorandum, e, ktoré e, do konca roku hovorí teda, že sa tie postupy úplne zjednodušia. Potom druhá záležitosť z nedávnych prioritných projektov kde máme projektového manažera, ktorý sa e, venuje tým problematickým e, projektom, tak tam dosahujeme e, pokrok a dúfame, že ten pokrok bude ešte väčší do budúcna. Potom tá miera absorpcie. Snažíme sa čo najlepšie aj v tejto oblasti a napriek tomu, že naša krajina má aj v tejto oblasti negatívny imič, tak aj pokiaľ ide o tieto eh, miery absorpcie, sme v skutočnosti nad európskym priemerom. Máme mieru 45% a európsky priemer je 41% v súčasnosti. Najmä pokiaľ ide o ERDF, tam je miera absorpcie v Grécku 49% a v Nemecku je to 48% a teda priemerná hodnota je 41. Čiže pokiaľ ide absorpciu, e, vyzerá to takto. Čo sa týka toho, čo podala pani Krell, lepšie míňanie e, peňazí, vynakladanie zdrojov, určite ja som za to a určite súhlasíte aj vy, ale mieť peniaze lepším spôsobom neznamená, že ich treba byť menej. My sme o tom už diskutovali a keďže HDP sa e, znižuje, teda HDP spoločenstva, tak pokiaľ znižíme kohezný balíček, tak vlastne sa znižuje e, tá, ten objem až dvojnásobne. A treba e, to chápať. Áno, Spolupracujeme s tou Task Force. Je to plodná spolupráca, užitočná spolupráca, nie všade. Oni vykonávajú nejaké intervencie iba v tých oblastiach, kde e, to ich konanie má nejakú pridanú hodnotu. Napríklad podpora exportu, napríklad e, register e, pozemkov, zjednodušenie postupov, pre e, rámec e, podpory spoločenstva. Takže tá spolupráca je v poriadku, sme s ňou e, spokojní. Pán Eichenbach aj tiež za seba hovorí verejne, že tiež je spokojný. Pokiaľ ide o ten Cyprus, čo spomínal, spomínal pán Vlasák, tak áno, platí, že Cyprus má predsedníctvo, ale v skutočnosti nemôže svoje názory nejako e, nanúti ostatným členským štátom. V konečnom dôsledku musíme dosiahnuť e, dohodu a kompromis na európskej úrovni, naozaj na európskej. Čiže ten e, kompromis nemôže zohľadňovať nejaké nacionalistické nálady alebo názory, ktoré sú proti Európe. Čiže naozaj to musí byť taký, taký naozaj skutočne európsky kompromis. Potom e, tu na e, kolega spomínal, že by sme mali viac zohľadňovať e, aj environmentálny rozmer a ja si myslím, že sme aj v tejto oblasti citliví. Samozrejme, potrebujeme v našej krajine mať investície a investície bez investorov neexistuje takisto ani zamestnanci bez zamestnávateľov a takisto nemôžete mať rast e, a rozvoj, ak nemáte splnené isté podmienky, ako napríklad konkurencieschopnosť. A pokiaľ tento cieľ chcete teda splniť, tak to musíte mať. Zároveň ale platí áno, že musíme aj e, ochraňovať životné prostredie a musíme e, zohľadňovať všetky ustanovenia greckej ústavy. Vždy, keď prijímame jednotlivé rozhodnutia. Potom, eh, čo sa týka malých a stredných podnikov, tak eh, pán Chrysogielos a pani Kraca sa vlastne pýtali na podobnú vec a preto to eh, spojím s výnimkou tých programov, ktoré máme, ktoré sa týkajú malých stredných podnikov a tých je dosť veľa a ktoré bohužiaľ e, sú podkopávané zo strany toho problému s likviditou, pretože malé stredné podniky nemusia e, platiť e, svoj e, príspevok a proste máme ten e, problém s likviditou. Projekty MSRF pre malé stredné podniky tie si vyžadujú povinne aj príspevok zo strany malých a stredných podnikov v Grécku a keďže máme problémy s likviditou, tak častokrát mm, jednoducho sa im nedarí tento príspevok zaplatiť Pracujeme na tom, ale okrem teda týchto bodov zároveň sa snažíme využiť aj ustanovenia, ktoré prijal Európsky parlament v rámci toho nástroja pre zdieľanie rizika, risk sharing instrument a takisto s Európskou centrálnou bankou e, rokujeme, zase sme sa dohodli na projekte e, v objeme do 1 miliardy eur, keď sa to teda e, zráta aj s tým pakovým efektom a tam používame financie z ESRF ako kolaterál na podporu tohto programu. My o tom rokujeme a dúfame, že niečo konkrétne sa nám podarí e, týmto našim malým a stredným podnikom aj e, v novembri predložiť. Čiže pracujeme na tom. Je to samozrejme náročné, pretože tá e, finančná situácia ekonomická v Grécku je veľmi komplikovaná, ale jednoducho iná možnosť neexistuje. Musíme naďalej bojovať, pretože ako som povedal, bojujeme za našu krajinu. Ďakujem pekne, pán minister. Poslední štyria rečníci, pán Agurakis. Of course, one minute. Jedna minúta, poprosím. Ďakujem pekne. Bude to grécka, grécka minúta. Pán Chacidakis, rád by som sa spýtal následovné. Hovorili ste predovšetkým o politike vlády a my tu v Európskom parlamente vidíme, že máte veľké ťažkosti s jednotlivými opatreniami, so ich schvaľovaním. Sú tam niektoré opatrenia. Pani Merklova, bola v Aténach. Je to známe. A hovorili ste o tom, že je potrebné akceptovať politické náklady a je potrebné ich znášať. Pán Reichenbach, predvčerom tu v Bruseli sa hovorilo o tematickej skupine, ktorá dostala za úlohu schváliť určité opatrenia. A pani Krell a pán Reichenbach povedali, že sú spokojní s tým, čo sa momentálne deje v téme Grécko. Potom je to zoznam otázok e, o finančných otázkach, e, o politických opatreniach, ktoré budú schválené. Vláda prednedávnom vyhlásila, že 6 sa zvýši na 10 podporu pre podniky a ja si kladiem otázku, či môžeme očakávať súdržnosť, pán Chacidakis, pretože všetky tieto opatrenia, ktoré sa majú realizovať v rámci politiky súdržnosti, v tejto oblasti musíme skonštatovať, že s politikami, ktoré ste naplánovali vy, zvýšenie konkurencie schopností, tak aj v tejto oblasti sú ešte veľké problémy, pretože to, čo sa už používa niekoľko rokov, by malo smerovať k zvyšovaniu konvergencie. A myslím si, že tam treba ešte zabrať. A na záver, keby ste prosím boli takí dobrí a odpovedali na to, s čím súvisí 40-percentné krátenie kohezných prostriedkov pre Grécko. Ďakujem. Thank you. Mojca Kleva. Ďakujem. Máte Kleba. Just, a short comment. Stručná pripomienka. Tu v Európskom parlamente vždy hovoríme o úsporných opatreniach a vždy, keď hovoríme o nich, hovoríme aj o tom e, sociálnom e, pakte, aspoň SAD o tom vždy hovoria. Čiže kombinácia rastu a investícií, aj keď hovoríme o úsporách, ale výbor regie je prvý, ktorý aj koná v tejto veci, že tohto roku, keď sme prijali dokument ad hoc o inovatívnych finančných nástrojoch a tým sme podporili Grécko v oblasti železníc. Pomohli sme im s tým. Danita Hubner to e, písala ako spravodajkynia, som bola tieňová spravodajkynia, takže myslím, že to bolo veľmi také rýchle riešenie pre Grécko. Ale otázka. E, 40 e, e, o ktorých ste hovorili, že e, o ne prídeme z kohezných fondov. Myslím, že e, viem o čom hovoríte v Slovensku, skade pochádzam ja, máme podobné čísla momentálne, pokiaľ ide o túto situáciu, teda, že e, možno príjma 40% kohezných fondov. Takže o tomto hovoríme, je to tá istá vec. Ďakujem. Jan Olbricht. Sorry, this is just debate. E, Prepašte, hovorili sme tu akurát o štrukturálnych fondoch. Ďakujem pekne, e, pán minister, že ste prišli. Poprvé, Mám rovnaký názor ako vy. Myslím si, že obnova dôvery je najdôležitejšia. A potom to ovplyvní aj tú likviditu. A preto sa nejako veľmi nedivím, že teraz pred 5 minútami aj v minulosti sme tu mali ten signál, že štruktúrálnym fondom, teda, teda, teda ľudia, ktorí z toho ťažia, sú tí, ktorí najviac, uh, najviac peniazy teraz e, prichádzajú. Čiže čo s tým e, treba dokázať, že tie problémy nie sú kvôli koheznej politike, pretože to je veľmi dobrý argument, ktorý znie teda, že to je kvôli koheznej politike a preto kohezná politika by sa mala miniať lepšie a preto by mala byť znížená. To je taký politický signál, ale my musíme proti takémuto signálu bojovať, musíme ukazovať, že toto nie je to správne prepojenie. Čiže otázka. Ste tu nie iba ako človek, ktorý bude vysvetľovať greckú situáciu, ale pre nás ste aj člen rady. Čiže moja otázka je, ste pripravení nás na rade e, pri, e, podporiť v tom zmysle, že do toho e, rokovacieho boxu sa nebudú dávať tie prvky, ktoré sú v našej právomoci. Ja som pri, pripravení bojovať za body, ktoré sú dôležité pre koheznú politiku, pretože to je vzájomný záujem. Máme tu dva prvky, ktoré sa nesmú podľa mňa miešať. Poprvé, treba podporovať Grécko v súčasnosti a potom dlhodobá politika, tam Grécko ako člen Európskej únie e, sa musí mm, zúčastňovať kozné politiky aj do budúcna štandardným spôsobom. Čiže to sú dva odlišné e, prvky. Čiže e, to chcem povedať. Ja vám rátam s vami na radi, keď budeme e, bojovať za tieto konkrétne veci. Poznáte tie detaily, sú niektorí e, ministri, ktorí vôbec nevnímajú takto tú kozmú politiku, ale vy viete, o čo ide. Takže rátame s vami. George Tavrakakis. Vážený pán minister, veľmi srdečne vás vítam tu na rokovaní nášho výboru. Boli ste tu veľmi aktívnym členom. Rád by som sa venoval e, toku prostriedkov. Pani Kacas e, už načala túto tému a ďakujem opred za odpoveď. Uh, čo sa týka pána Eburakisa, jeho otázky. My sme zvyšili e, tie Tie predavky, hej, alebo zálové platby zo 6 na 12 e, máme totižto e, veľké e, problémy s likviditou. Čiže keď hovoríme o firmách, hovoríme v prvom rade o zamestnancoch. E, nie je možné mať zamestnancov bez zamestnávateľov. To treba e, zohľadniť a chceme problém vyriešiť. Ak ten prístup z našej strany bude dogmatický, tak budeme podkopávať akurát naše snahy dosiahnuť eh, v krajine dobrú mieru zamestnanosti. Samozrejme, názory máme odlišné, ale to ešte neznamená, že ja nebudem trvať na tom svojom. A tiež chcem povedať, že táto vláda bola zvolená iba pred e, tromi e, mesiacmi a predstavuje alebo zastupuje takmer 50 e, hlasov vo voľbách. Čiže je to silná vláda a sme rozhodnutí prijať všetky potrebné opatrenia, aby sme podporili záujem našej krajiny greckých občanov, teda ako ho my vnímame. Pokiaľ ide o otázku pani Klíva, my vieme, aká je pozícia eh, parlamentu tohto výboru, pokiaľ ide o štruktúrálne fondy, pokiaľ ide o ten ISC, e pokiaľ ide o tie opatrenia zrýchlenia, absorpcie a riešenia problémov, ktoré vyplývajú z krízy a ceníme si ich vaše stanovisko. Máme podobné problémy naozaj ako vaša krajina, ale ja hovorím o e, mojich problémoch, pretože tu zastupujem moju krajinu, ale samozrejme nezabudol som na to, čo som e, povedal na úvod. A to síce, že ak chceme mať silnú Európu, musíme mať silnú koheznú politiku. Inak jednotný trh nemôže fungovať sám o sebe. Musíte to istým spôsobom vyvážiť práve touto koheznou politikou. A tak si to e, Jacques Delors e, predstavoval, to bol aj sen e, zakladateľov Európy. A naozaj som o tom presvedčený. A pán Olbrich, vy ste sa na obratili ako na člena rady. Ja som na to trochu pozabudol, úprimne povedané, ja sa stále považujem skôr za člena Európskeho parlamentu a samozrejme, že už nie som. Som e, naozaj členom rady, to je pravda. A uistujem vás, že som nezabudol na to, čo som v minulosti podporoval, čomu som veril. Budem to podporovať. 6. novembra bude neformálny, e, neformálna rada na Cypre, v Nikozi a samozrejme všetky tieto E, názory budem podporovať, budeme bojovať nielen za záujmy Grécka, ale aj za koheziu, za súdržnosť, pretože je to podmienka, ktorá sa musí splniť, ak Európa má byť e, v rámci tejto krízy silnejšia. Vidím, že ľudia už prichádzajú asi e, kvôli hlasovaniu, takže ja už uzavriem moje vystúpenie, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať e, predsedničke. Spolupracovali sme, keď som bol koordinátorom EPP a ona bola e, komisárkou e, pre dané veci. Naša spolupráca pokračuje. Dúfam, že konečno konečnom tie výsledky budú pozitívne pre všetky európske krajiny, aj pre Európu ako takú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Tiež chcem informovať kolegov, že Rol Prada je riaditeľ e, v komisii pre RIS, okrem iných vecí. Neviem, či sa chcete vyjadriť, ale tak akurát na minútku vás poprosím. No, Efectivement, Ďakujem, pani predsednička. Skutočne ja si uvedomujem vaše časové problémy, takže budem hovoriť veľmi stručne. Chcel by som sa poďakovať ministrovi pre rozvoj za jeho vystúpenie a predovšetkým za to, akým spôsobom a úprimným spôsobom e, vyjadrili jeho názory. E, môžem vás ubezpečiť, že všetci sme za politiku súdržnosti v tých líniách, o akých hovoril e, pán minister a naše priority sú rovnaké. To znamená, že nám nám ide o zlepšenie vykonávania prostredníctvom niektorých vykonávacích opatrení, ktoré sú už prijaté a ktoré ešte e, plánuje grécka vláda prijať. A pokiaľ ide o druhú prioritu, ide o prispenie k obnove likvidity smerom k podnikom, v úzkej súčinnosti z EIB tak, aby tento systém fungoval oveľa efektívnejšie. A napokon tretia priorita je prispieť e, čo najlepšie k zjednodušeniu všetkých našich postupov. My e, nedokážeme vždy dosť rýchlo reagovať a sú tu isté ťažkosti, ako je napríklad skutočnosť, že mnohé delegácie musia rýchlo dospieť k nejakému riešeniu. A záverom by som chcel dodať, že úzko spolupracujeme s greckými orgánmi na príprave ďalšieho programového obdobia a bez ohľadu na to, aká bude napokon udelená výška finančných prostriedkov, my si uvedomujeme naše povinnosti a budeme dbať na to, aby opatrenia a pridelené financie umožnili skutočné oživenie Grécka. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán minister. E, chcem, aby ste vedeli, že e, je v tomto smere nielen e, tento parlament, ale aj nový riaditeľ, ktorý má na starosti vašu krajinu v Európskej komisii, je rovnako pripravený a odhodlaní. Uh, dear colleagues, before we Vážení kolegovia, skôr než pristúpime k hlasovaniu, chcela by som vám povedať, že máme menší problém súvisiaci s tým, že toto zasadnutie už bolo naplánované so, na, so spoločným zasadnutím výboru eh, eh, regio eh, popoludní, takže chcela by som poprosiť koordinátorov, Lambert to už urobil, ale pokiaľ si myslíte, že by, ste, že by vás mohlo byť lepšie vidieť a chcete sa presunúť niekam, tak bolo by to dobre. Prosím, že sa to len na koordinátorov, aby ste mali také viditeľnejšie miesto a chcela by som takisto poprosiť, aby sme postupovali veľmi rýchlo, lebo máme tu e, bohatý hlasovací program. Niektorí koordinátori nereagujú, to znamená, že sa zrejme nemienia takto presunúť. Okay. Thank you.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 Konstanca chce niečo povedať? Ďakujem pekne, Danuta. Tieto prípravy na dnešné hlasovanie boli maximálne komplikované. Rada by som sa venovala trom bodom. Fakticky až e, pred piatimi minútami sme dostali zmeny pre hlasovací zoznam. Nedá sa tak pracovať, ak máme hlasovať o takom veľkom množstve správ. To je na jednej strane. A po druhé, samozrejme, že sa rada spolahnem na kolegov spravodajcov a tieňových spravodajcov, ale je min- m- veľmi, veľmi komplikované, ak sú kompromisné návrhy predložené iba po francúzsky. E, snáď v budúcnosti by bolo možné, aby kompromisné návrhy sa objavili objavili po anglicky. Naozaj je mi to veľmi záťažko. A po tretie, čo je pre mňa najväčším problémom celkovo, poprvýkrát tu máme tri alebo štyri správy s veľkým počtom pozmeňovacích návrhov, ktoré predložili kolegovia cez sekretariát a ktoré presahujú pôsobnosť výboru REGI. Včera v našej politickej skupine, v našej pracovnej skupine sme sa bavili o tom, že nie sme vždy zajedno so sekretariátom, aby sme práve dnes diskutovali o takýchto ťažkostiach, ale radi by sme vedeli, podľa akých pravidiel sa takéto rozhodnutia príjmajú. V jednotlivých prípadoch si dokážem predstaviť, že ak v oblasti vidieckého rozvoja chceme mať e, k dispozícii finančné prostriedky, sa určité veci v oblasti vidieckého rozvoja vyčiarknú, že je potrebné niečo zmeniť v nejakom stanovisku, ak zjavne podľa názoru sekretariátu to presahuje pôsobnosť výboru regie, ale celkovo je to veľmi komplikované pre tentokrát to budeme akceptovať tak, ako bolo rozhodnuté, lebo je veľmi náročné počas hlasovania robiť nejaké zmeny, ale veľmi by som privítala, ak by nám sekretariat dal k dispozícii schému rozhodnutia, aby to bolo transparentnejšie. Ďakujem. Thank you. Uh, thank you. Ďakujem, Konstantin. Chcela by som zareagovať na ten posledný problém vzťahujúci sa na nepriateľnosť niektorých pozmeňujúcich návrhov. To, beriem to na seba, pretože to bolo moje rozhodnutie. A chcela by som vás informovať, že my sme o tejto otázke už opakovane v posledných dvoch rokoch hovorili pretože toto nie je prvýkrát, kedy sa koncentruje toľko otázok. Aj predtým sa vyskytli situácie, keď v iných výboroch sa hlasovalo o veciach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nášho výboru. A e, v podstate hovorili sme o tom aj na konferencii predsedov výborov. Viackrát sme e, riešili sťažnosti, ktoré boli predložené na tomto fóre e, z rôznych právnych výborov. Máme pravidlo 49 bo 4, ktoré jasne hovorí, že je potrebné rešpektovať pravidlá v tom smere, že je potrebné zacieliť stanoviska len na tie aspekty, ktoré priamo súvisia s e, našou pôsobnosťou. A preto to musíme e, posudzovať aj z tohto hľadiska. E, rozhodla som sa a bola by som rada, keby ste ma v tom podporili, že sa zaviažeme rešpektovať tieto pravidlá aj v budúcnosti, keď sa vyskytne taká situácia ako dnes. Je to pomerne vynimočné a napokon som sa, musím sa priznať, pomerne neskoro e, rozhodla že e, musíme byť relatívne flexibilní vzhľadom na množstvo e, týchto dokumentov a že e, ale v tomto prípade musíme naozaj dodržiavať pravidla. Máme tu dve situácie. Jedna, keď je pozmeňujúci návrh jednoznačne nepriateľný a je v rozpore s kompetenciami iných výborov, čiže my e, by sme nemali teda tento e, to prijať. A ďalej sú tu také prípady, ktoré nie sú celkom jednoznačné a tieto nie celkom jednoznačné prípady, hoci podľa môjho názoru by mohli byť jednoznačné, ale môžu tu byť e, nejaké argumenty, že sú tu nejaké nepriame prepojenia na iné výbory. Takže tieto nie celkom jednoznačné hraničné prípady E, medzi priateľnosťou a nepriateľnosťou e, by podľa môjho názoru a rozhodnutia mali byť poslané e, koordinátorom politických skupín, aby sa o tom prijalo politické rozhodnutie, pretože z právneho hľadiska nie je to celkom jednoznačné a preto sa vy musíte rozhodnúť, či budete, ako budete hlasovať, či budete hlasovať, že to je priateľné či nepriateľné. Preto sme sa ocitli v tejto situácii. V budúcnosti však, ako som povedala, a dúfam, že môžem počítať s vašou podporou, sa pokúsime respektíve urobíme všetko preto, aby sme stanoviska výboru REGI e, urobili lepšie zacielené. Takže toľko to som chcela povedať. A Lambert, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička máte absolútne pravdu v tom, že my potrebujeme informácie na čas a že sa naozaj tento hlasovací zoznam vypracoval len včera e, a na základe informácií aj od ostatných koordinátorov. Čiže my sme tieto informácie dostali veľmi neskoro, čo znamená, že v niektorých prípadoch je potrebné prispôsobiť náš vopred pripravený hlasovací zoznam. Napríklad jedna zo správ, ja ako koordinátor pre EPP uvediem, že sa líši od tých informácií, ktoré sme dostali predtým. Konkrétne ide o e, správu o polnospodárských e, fondoch. Takže sú tu štyri zmeny, ale vo všeobecnosti tie hraničné symptómy, symptómy e, sa veľmi ťažko definujú, pretože ľudia, keď to je na hranici, tak e, človek sa môže roznúť buď jedným, alebo druhým smerom. Ale ďakujem za tieto informácie a prosím vás, aby ste na budúce trocha skôr povedali, čo je pre vás nepriateľné. Pre nás sa tak bude ľahšie pracovať a moji kolegovia nasledujú vášho koordinátora, predovšetkým pokiaľ ide o polnospodárske fondy. Teraz si overíme, či fungujú vaše hlasovacie karty. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Dear colleagues, there are still many colleagues who didn't decide to check the cards E, takže prosím kolegov, aby si všetci overili svoje karty. E, dobre, ale hlasovanie, e, teda, toto, hlasovanie týmto končím. Sú tu nejaké dva problémy? Rada by som len povedala, že moja karta je na ceste do miestnosti. Mali sme včera veľmi dlhé rokovanie. Okay. Takže budete musieť signalizovať, hovorí pani predsednička, áno, je to v poriadku. Ah, a jeden e, socialista nehlasoval. Ale už to je v poriadku. Takže budeme vás informovať. Začneme teda tým najťažším a najdlhším zoznamom. E, je to správa e, Rosa Estera ktorá sa týka politiky pre námorníctvo a rybárstvo. Pozmeňujúci návrh 142 za, proti, prija, zdržali sa prijatí 14 za, proti, zdržali sa prijatí 143 za, proti, zdržali sa prijatí 144 za, proti, zdržali sa prijatí. Máte pochybnosti, takže si to overíme. Ovarujeme 144. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Značná väčšina. 15 za. Proti. Teraz si overujeme 15. Rýchlo otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijatý. 145 za proti, zdržali sa prijatí, 146 za, proti, zdržali sa prijatí, 147 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 149 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 150 za, proti, zdržali sa. Overujeme si 150. -ku. Myslím, že to je zamietnuté, ale overujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 18 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 19 za proti, zdržali sa prijatí. 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 151 za, proti, zdržali sa prijatí. 152 za, proti, zdržali sa prijatí. 154 za, proti, zdržali sa prijatí. 155 za, proti, zdržali sa prijatí, 156 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 157 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 158 za, proti, zdržali sa prijatí, 159 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 160 za, proti, zdržali sa prijatí, 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí, ale overíme si to. Čiže trojka overujeme rýchlo. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnutý. 90 nie, prepačte, 161 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 23 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 24 za, proti, zdržali sa prijatí, 162 a 163 za, proti, zdržali sa prijatí, 164 za, proti, zdržali sa prijatí. 166 za, proti, zdr- 168 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 169 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 170 za, proti, zdržali sa Neviem, musíme si to overiť. 170. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, je zamietnutý. 26 za, proti, zdržali sa prijatí, 27 za, proti, zdržali sa prijatí, 171 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 28 za, proti. Overujeme 28. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 177 za. Proti. Overujeme 177 za. Otváram hlasovanie, teda prepašte, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, je prijatý. Kompromis 1 za, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 260, to máme oddelené hlasovanie. Hlasujeme len o prvej časti, čiže 261. časť za, proti, zdržali sa prijatí. 182 za, Vynechali sme 178 z kompromisného návrhu. Ja som pravdepodobne si to nevšimla. Čiže 178. Môžeme sa proti, prosím vrátiť k nad kompromisom. 178 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz ideme na 182 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 183 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 184 oddelené hlasovanie, prvá časť, za, proti, zdržali sa, myslím si, že je prijatý, druhá časť, ale overujeme prvú časť. 184, časť, prvá časť, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 23 k 20, e, tie dve dámy hlasovali za. Áno, takže je to prijaté. A už máme kartu. V každom prípade návrh bol prijatý, čiže ideme na, k druhej časti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 180, 194 za, proti, zdržali sa prijatí, 195 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 196 za, proti, zdržali sa prijatí, 197 za, proti, zdržali sa prijatí, 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 200 za, proti, zdržali sa prijatí. 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 4 za, proti, zdržali sa prijatí. E, prepačte, tá štvorka v podstate, nie, nemali sme o tom hlasovať, toto odpadá. To bola moja chyba, prepačte. 201 hlasujeme a vlastne musíme si to overiť, e, že či sa má hlasovať. Áno, budeme hlasovať. Takže hlasujeme o 201 za, Kto je za 201? Pretože 25, pozmeňujúci na 25 bol not bol prijatý, čiže takže musíme si to ešte raz overiť. We have to wait for so we, we will vote later. We would... Takže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 zdržali sa zamietnutí. No, 204 was 207 in favor. 207 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 208 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 209 za. Proti zdržali sa, zamietnutý. 210 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 211 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 212 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 213 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 41 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 3 za, e, Prepačte, tu máme oddelené hlasovanie, takže hlasujeme o prvej časti kompromisu 3 za, proti, zdržali sa prijatí. A druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Čiže teraz, vážení kolegovia, sa znova vrátime k 201 jednotke na strane 4 vášho zoznamu. E, prepačte, 101. E, 201. Kto je za 201? Áno, čiže na strane 4 musíme počkať, kým to nájdete. Čiže kto je za 201, kto je proti, kto sa zdržal, je zamietnutý. A teraz 32. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Teraz prechádzame k 214 na strane 6. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 40, 47. <laughs> I don't have it in compromise. Sorry. It's an error. Yeah, it's an error? Right. Okay. Yeah, So, 48, so 47, sorry. Tak prepačte, to bola chyba. Takže ideme k 49. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 50 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. Nie, musíme si to overiť. Overujeme pozmeňujúci návrh 50. Otváram hlasovanie. screen. There is somebody not... Yeah. Okay. Takže niekto nám chýba, ale už to je v poriadku. Je zamietnutý. Frank hovorí, že sme urobili ešte jednu chybu, že musíme hlasovať o návrhu 48 But you said it's not for compromise. You said yeah, but it was an error. but it was an error. He's admitting it was an error on the... Ale e, pripúšťa, že je tu chyba v tom hlasovacom zozname, pretože preskočil 47. Takže musíme hlasovať o 48, ale ak budeme hlasovať zbytočne, tak to opravíme, ale radšej budeme hlasovať o 48, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 50. Uh, yes, 50. So now we go to 50. A prechádzame uh, k návrhu číslo 50. Mm. Yeah. 51. Sorry. Okay, so Frank agrees. Takže prechádzame k 51. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 52 za, proti, zdržali sa, prijatí. 53 za, proti, zdržali sa prijatí, 54 za, proti, zdržali sa prijatí, podľa mňa 7 za, proti, zdržali sa prijatí, 167 s ústnym pozmeňujúcim návrhom autora. Je niekto proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Nie, čiže hlasujeme o pozmenenom znení, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí, 217 za, proti, zdržali sa, myslím si, že to bolo prijaté. Chcete si to overiť? Netreba. If you want to check, you just have to shout. Ak chcete overiť, tak musíte to povedať dosť nahlas. Čiže chcete to overiť? Nie, už je neskoro. Ale dobre, overujeme 217 e, a nezabúdajte, že to robíme pre Francúzov. The vote, the vote is... E, končím hlasovanie, je prijatý. 218 e, 18. Vážení kolegovia, chcela by som vás informovať, že pri každom hlasovaní máme viac kariet, než ľudia, ktorí by mali, e, ktorí hlasujú, lebo to znamená, že niekto buď nehlasuje, alebo jeho e, prístroj či zariadenie nefunguje. Dobre, 218 za, proti To je to isté ako predtým, nie? To myslím si, že to už bolo prijaté. 219 za, proti, zdržali sa prijatí, 220 za, proti, zdržali sa prijatí. Prechádzame na 55 za, proti, zdržali sa prijatí, 221 za, nie, ja si myslím, že pada. Nie, pre, prepáčte, prechádzame na 223 za, proti, zdržali sa prijatí, 224 za, proti, zdržali sa prijatí, 225 za, proti, zdržali sa prijatí, 229 za, proti, zdržali sa prijatí, 226 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 56 a, 50, a 227 spolu. Za, proti, zdržali sa prijatí, 228 za, proti, zdržali sa prijatí, 230 za, proti, zdržali sa prijatí, 57 za, proti, zdržali sa prijatí, 231 za, proti, zdržali sa prijatí, 59 za, proti, zdržali sa prijatí, 233 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 60 za, proti, zdržali sa prijatí, 61 za, proti, zdržali sa prijatí, 62 za, proti, zdržali sa prijatí, 63 za, proti, zdržali sa prijatí, 64 za, proti, zdržali sa prijatí, 65 za, proti, Overíme si 65. Otváram hlasovanie. Znovu máme 48 e, ľudí a 45 z nich hlasovalo. To je vaše rozhodnutie síce, ale len chcem, aby ste si overili e, svoje. Je prijatá, Proste 65, 23, 234 za, e, proti zamietnutý, 235 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 66 za, proti, zdržali sa prijatý, 67 za, proti, zdržali sa prijatý, 68 za, proti, zdržali sa prijatý, 70 za, proti, zdržali sa prijatý, 71 za, proti, zdržali sa prijatý, 236 za, proti, zdržali sa prijatý, 72 za, proti, zdržali sa prijatí. A prechádzame k 73 a 242 za, proti, zdržali sa prijatí. 74 za, proti, zdržali sa prijatí. 243 za, proti, zdržali sa prijatí. 244 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 245 za, proti, zdržali sa prijatí, 246 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 75 za, proti, zdržali sa prijatí, 76 za, proti, zdržali sa prijatí, 77 za, proti, zdržali sa prijatí, 78 za, proti, zdržali sa prijatí, 79 za, proti, zdržali sa prijatí, 80 za, proti, zdržali sa prijatí, 81 za, proti, zdržali sa prijatí, 82 za, proti, zdržali sa prijatí, 83 za, proti, zdržali sa prijatí, 84 za, proti, zdržali sa prijatí, 85 za, proti, zdržali sa prijatí, 86 za, proti, zdržali sa prijatí, 87 za, proti, zdržali sa prijatí, 88 za, proti, zdržali sa prijatí, 247 za, proti, zdržali sa prijatí, 248 za, proti, zdržali sa prijatí, 249 za, proti, zdržali sa prijatí, 251 za, proti, zdržali sa prijatí, 252 za, proti, zdržali sa prijatí, 253 za, proti, zdržali sa prijatí, 254 za, proti, zdržali sa prijatí, 255 za, proti, proti, zdržali sa prijatí, 256 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 257 za, proti, zdržali sa prijatí, 258 za, proti, zdržali sa, prijatí. 89 za, proti, zdržali sa, prijatí. 90 za, proti, zdržali sa, prijatí. 91 za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz máme oddelené hlasovanie o 260. Takže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 Čiže aj v druhej časti máme hlasovať? Dobre, hlasujeme aj v druhej časti 260. -ky, prepačte, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Who's... 261 za, proti, zdržali sa prijatí. Ideme k citáciám 93-94 za, proti, zdržali sa prijatí. Ideme k úvodným ustanoveniam oddelené hlasovanie na, o 96. Prepašte, najprv 95. Čiže 95, kto je za? Proti, zdržali sa prijatí. A teraz máme oddelené hlasovanie o 96. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 97 za, proti, zdržali sa prijatí, 98 a 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 100 za, proti, zdržali sa prijatí, 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 101 za, 101 a 102 spolu za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 103 za, proti, zdržali sa prijatí. 107 za, proti, zdržali sa prijatí. 109 za, proti, zdržali sa prijatí. 110 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 111 za, proti, zdržali sa prijatí. 112 za, proti, zdržali sa prijatí. 113 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 114 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 115 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 116 za, proti, Overíme si to, lebo musím si to overiť. O, otváram elektronické hlasovanie o 116. Koniec hlasovania. Je prijatý veľkou väčšinou. Ale ak iba zodvihnete e, ruku, keď ja poviem proti, tak už proste potom som si neistá. Teraz prechádzame k návrhu číslo 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 117 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 118 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 119 za, proti, zdržali sa prijatí, 120 za, proti, zdržali sa prijatí, 121 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 122 za, proti, zdržali sa prijatí, 123 za, proti, zdržali sa prijatí, 124 za, proti, zdržali sa prijatí, e, prechádzame k desiatke, za, proti, zdržali sa prijatí, 125, prepačte, 126 za, proti, zdržali sa prijatí, 127 za, proti, zdržali sa prijatí, 128 za, proti, zdržali sa prijatí, 129 za, proti, zdržali sa prijatí, 130 za, proti, zdržali sa prijatí, 131 za, proti, zdržali sa prijatí, 132 za, proti, Neviem, nie som si istá, overíme si to. 132. Ešte nám, e, máme tu jedného socialistu navyše. Konec hlasovania. Zamietnutý. 26-21. Prechádzame na 133 za. Proti. Overíme si 133. The vote is closed. Konec hlasovania e, čiže zamietnutý. Prechádzame k e, oddelenému hlasovaniu o 11. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí, 134 za, proti, zdržali sa prijatí, 135 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 136 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 13 a 137 za, proti, zdržali sa prijatí, záverečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. E, bola, správa bola prijatá v pomere 46 k 6. A teraz budeme hlasovať o správe o transeurópskych telekomunikačných sieťach. Máme 26 pozmeňujúcich návrhov. Návrh 26 za, proti zdržali sa prijatí 27 za, proti, zdržali sa, prijatí 5 za, proti, zdržali sa, prijatí 28 za, proti, zdržali sa, e, za, 20 za, proti, zdržali sa, obidva prijaté, 30 za, proti, zdržali sa, prijatí. Alebo si to radšej overíme, overíme si číslo 30. Myslím, že to bolo prijaté. The vote is closed uh, and it is adopted. 31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 So nine we don't vote at all. No, no, so Yeah. Okay, so we, we, we vote set. 34 za, proti, držali, sa, prijatí, 10 a 35 za, 10 a 35 proti, zdržali sa prijatí, 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 13 za, proti zdržali sa prijatí 14 za, proti zdržali sa prijatí 36 za, proti zdržali sa prijatí 16 za, proti zdržali sa prijatí 17 za, proti zdržali sa prijatí 18 za, proti zdržali sa prijatí 37 za, proti zdržali sa prijatí 38 za, proti zdržali sa zamietnutý, 39 za, proti, zdržali sa, zamietnutí úvodné ustanovenia, 19 za, proti, zdržali sa, prijatí, 20 za, proti, zdržali sa, prijatí, 21 za, proti, zdržali sa, prijatí, 1 za, proti, zdržali sa, prijatí 2 za, proti, zdržali sa, prijatí, 3 za,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 Takže koniec hlasovania 44 za, 2 e, proti, 1 sa zdržal, gratulujeme. E, ideme teraz na ďalšie hlasovanie, to je tiež také dlhšie. Čiže sme na to e, pripravení. Čiže hlasujeme o správe pani Šretter. The mic, the mic. This is the one on the borderline. To je o tej uh, Borderland 20 na 88, 83, e, tam máme minuska uh, na EPP, ale mala by to byť pluska. Takže ja dám prst hore, palec hore a tým pádom ostatní kolegovia budú robiť to, čo ja poviem. Uh, Čiže tak je to predsa vždy, vždy vás sledujú, vždy e, robia e, to, čo vy poviete, áno, ale treba, to, treba ľudí varovať. Dobre, takže pôjdeme e, podľa vás, pán kolega. Takže 16 za, proti, zdržali sa, prijatí, 17 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo prijaté, 18 za, proti, zdržali sa prijatí, 19 za, proti, zdržali sa pr- zamietnutí 20 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz e, 21, tam máme ústny pozmeňovací návrh od spravodajca, je nie, spravodajcu je niekto proti tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Pán Šikevský je e, proti, čiže nemôžeme o tom hlasovať, takže hlasujeme bez pozmeňovacieho návrhu ústneho. Takže 21 bez ústneho pozmeňovacieho návrhu je za. Proti zdržali sa návrh prijatý. 22 hlasovanie po častiach. Prvá časť to je za. Proti zdržali sa zamietnutá. Druhá časť za. Proti zdržali sa. To bolo prijaté. 23 za proti, zdržali sa, zamietnutí. 102 o tom. Nemôžeme hlasovať 24 hlasovania po častiach. Prvá časť e, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 103 tiež hlasovanie po častiach. Časť prvá, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, návrh prijatý. Druhá časť, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh bol prijatý. To si overíme. 103. druhá časť. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania 26 za, 20 proti, čiže návrh bol prijatý. Ďalej 163 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý 25 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 26 za, Takže 25 to si overíme. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania návrh bol zamietnutý. 29 bolo proti. 18 za. Treba teda dávať pozor. 26 za proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 27 za, proti, zdržali sa, prijatý 28 ústny pozmeňovací návrh. Je niekto proti takémuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Nie. Čiže budeme hlasovať v tomto znení. 28 do je za, proti, kto sa zdržal, návrh zamietnutý. 29 e, za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 30 za, proti, kto sa zdržal, e, prijatý, 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis A, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 32 za, proti, zdržali sa, prijatý, 164 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 165 za, proti. Myslím, že to si musíme uveriť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania no, výrazne zamietnuté. Asi to dnes teda dobre nevidím, takže 34 hlasovanie po častiach, hlasujeme iba po prvej časti, druhá bola tak to je za prvú časť, kto je proti, zdržal sa, prijatá, 35 za, proti, pardon, ešte iba za, proti teraz, e, zdržali sa, zamietnutá. Aj to si overíme. The vote is closed. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 27-20. 36 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 37 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis B za. Proti. Zdržali sa. E, návrh prijatý. 167 za. Proti. Zdržali sa. Podľa mňa to bolo zamietnuté. Zamietnuté, áno. 168 za pr- za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 39 za, proti, zdržali sa, e, ehm, 40 za, proti, zdržali sa, obidva návrhy prijaté, 41 za, proti, myslím, že to bolo zamietnuté, 43 za, ale 31 si overíme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. 25, 19. 43. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 44 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 45 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 46 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. E, čiže toto si overíme. 47 za proti, zdržali sa, prijatí. 108 za, proti, zdržali sa, prijatí. 48 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Myslím, že bol zamietnutý, nikto si to nechce overiť, ale prečo to overíme aj tak. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. E, bol to tiež zamietnuté 26.19 približne rovnako ako predtým. Čiže ideme e, ďalej na 50 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 110 za. Proti držali sa zamietnutí. 51. Hlasovanie po častiach. Čas prvá za. Proti zdržali sa zamietnutí. Druhá časť za proti, zdržali sa, tiež zamietnutá. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 53 za, proti, zdržali sa, prijatí. 54 za, proti, zdržali sa, prijatí. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 56, respektíve, pardon, 111, 111 za, proti, Zdržali? Ešte sa to overíme. 111 otvorom hlasovanie. Návrh bol prijatý. 56, hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 57 za, proti, to si overíme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania 22, 21, čiže návrh prijatý 58 za. Proti zdržali sa prijatí 112 za. Proti zdržali sa zamietnutí 113. Nie, ešte si 112 musíme overiť. Takže overujeme 112. Lambert, pre vás nemôžem nič spraviť, musím ísť podľa prístroja, čiže to sme zamietli. 113 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté 59 za, proti, zdržali sa. Navrh prijatý 60 za, proti, zdrž... myslím, že to bolo zamietnuté, tá 60 môžeme si to overiť. Otváram hlasovanie, koniec Hlasovanie teraz. Návrh bol zamietnutý, 22, 24, 19, 114 za, proti zdržali sa prijatí, 61 za, proti zdržali sa prijatí, 62 za, proti zdržali sa prijatí, 115 za, proti, zdržali sa, prijatí 63 za, proti 63 som si neistá, to si overíme, myslím, že to bolo zametnuté, takže otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý, 25, 19, 100, 16 za proti, zdržali sa prijatí 117 za, teda hlasovanie po častiach prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa návrh zamietnutý druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá 64 za, proti, zdržali sa zamietnutý 65 za, proti, zdržali sa pr- zamietnutý 169 za, proti, zdržali sa zamietnutí 118 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo prijaté, 119 za, proti, zdržali sa, prijatí 120 za, proti, zdržali sa, prijatí 170 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 121, neakceptovateľný 171 za, proti, takže 171 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 66 za, proti, zdržali sa prijatí 67 hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá 68 za, proti, zdržali sa prijatí 69 za, no, proti, zdržali sa zamietnutí 172 za, proti, zdržali sa prijatí 122 za, proti, zdržali sa zamietnutí 123. To je za, proti, zdržali sa zamietnutí 126, 126, 126 za, proti, zdržali sa zamietnutí 127 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 128 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 129 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 131 za, proti, zdržali sa, prijatí 170, 3, 2 za, proti, zdržali sa, prijatí 133 za, proti zdržali sa prijatí, 134 za, proti zdržali sa pri, zamietnutí 135 za, proti, teda ešte raz za, 135 za. 135 za teraz proti, zamietnutý tento návrh, myslím si, bol, ale môžeme si to overiť, nemám s tým problém, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý 25, 20, 236 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že rovnako, ale to si overme tiež. Takže 136. Overíme si to. The vote is closed. Konec hlasovania. Bolo to zamietnuté jedným hlasom. 137 za, proti, zdržali sa. Rovnaká situácia, čiže aj to si overíme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Výrazne e, za, mm, teda zamietnuté 138 za, proti, Myslím, že to bolo rovnako, ale nie je to proste dobre vidno, takže si to musíme opäť overiť. 138. Koniec hlasovania. 23, 23, čiže zamietnutý. 70. Kto je za? Proti, zdržali sa. Prijatý. 139 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 71 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 140 za, proti, zdržali sa prijatí 174 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. 174. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý 175 to bude asi rovnako, ale musíme si to overiť. Za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. 141, o tom hlasovať nemôžeme, 176 za. Proti, zdržali sa, prijat, teda pardon, zamietnutý asi, asi zamietnutý. Overíme si to. 176, overujeme to. Je to iba druhá správa, už ste unavení, takže neviem, ako spravíme tie zvyš- zvyšné, ale dobre, toto bolo zamietnuté 177 za. Proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo tiež zamietnuté 178 za. Proti, zdržali sa, zamietnutý 142 za. Proti, zdržali sa, prijatí 143 za, proti zdržali sa prijatý 144 za, proti zdržali sa prijatý 70, pardon, 145 za, proti, ešte raz za, proti zdržali sa, myslím, že ten teda návrh bol zamietnutý, ak chcete, môžem to overiť, ale nie, bolo to zamietnuté. Takže ideme ďalej, 146 za, proti, zdržali sa Teraz si to rýchlo overíme. The vote is closed. hlasovania. Návrh bol prijatý. 74, 73, pardon, za. Proti, držali sa. Prijatý 147 za. Proti, zdrž, Zdržali sa to sme asi e, zametli, ale overíme si to 147. Návrh prijatý. 74 za. Proti, zdržali sa. zametnutí. 75 za. Proti, zdržali sa. Zametnutí 100. 48 za. Proti, zdržali sa. Zametnutí. 76 za, proti zdržali sa prijatí 77 za, proti zdržali sa prijatí 78 za, proti zdržali sa prijatí 79 za, proti zdržali sa prijatí 149 za, proti zdržali sa zamietnutí, mm, e, overíme si 149, elektronicky. Otvorom hlasovanie. Návrh bol zamietnutý jedným hlasom 180. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 80 ústny pozmeňovací návrh od spravodajcu. Je niekto proti takémuto návrhu? Šikersky je proti takže hlasovať o tom nebudeme, budeme hlasovať bez ústneho pozmeňovacieho návrhu, číslo 80, bez ústneho pozmeňovacieho návrhu, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 152 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté. To si overíme. Takže 153 za, proti, zdržali sa. ka nebola prijatá. Čiže to závisí od toho, ako to bolo 175, keď to sme neprijali. Aha, neprijali. Nebolo jasné, čo sa stalo ešte so 152, to je ten hlavný problém. Podľa mňa to sa malo overiť, 152 sa mala overiť. A potom asi ísť treba ísť ďalej. Tam bola, myslím si, tá chyba. 152, takže to si overíme. Otvárame hlasovanie. The vote is closed and it's rejected. So now we vote... To sme zamietli 153 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 181 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromis F za, proti, zdržali sa, prijatí. Overíme si kompromis F, takže máme opäť hlasovať, to chcete povedať? Kompromis F, môžeme o tom hlasovať opäť za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Kompromis bol zamietnutý, to sa stalo asi prvýkrát na tomto výbore, čo sme zamietli kompromis. Čiže kompromis F sme to zamietli práve. Teraz e, budeme hlasovať teda o všetkom 82 za, 82 za, proti zdržali sa zamietnutí. No, I have to check amendment 46. Just yeah. a moment. Yeah, we just check 46 and... Uh... No, you have to vote. Yeah. We vote 181, yes. We vote... Čiže 181, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnutí. Čiže ideme ďalej. 83, kto je za? Proti, 83 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý 182 za, proti, zdržali sa, prijatý 154 za, proti, zdržali sa prijatí 84 za, proti, zdržali sa zamietnutí 85 za, 85 84 si ale ešte overíme. The vote is closed and it's rejected. So we go to 85 who's... Sme zamietli 85 za, proti, zdržali sa prijatí 155 za, proti, zdržali sa prijatí 156 za, proti, overíme si 155 ku 6, -ku, pardon, 156 -ku si overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh prijatý 86 za proti. Myslím, že ten návrh bol zamietnutý, ale opäť si to overme, pretože sa... Uh, e, Počujte sa na seba, uvidíte, že nehlasujete poriadne. Takže 86, otvorom hlasovanie. Návrh bol prijatý 24, 20, 157 za, proti, zdržali sa prijatý, prílohy tieto odpadávajú. Aha. Takže ideme na úvodné ustanovenia. Číslo 1. Podmienovací návrh číslo 1. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý 158. Vlastne o tom nehlasujeme. Pardon. Ešte si najprv Takto, overíme si, či sme prijali 164. Nebol pred, takže to teraz nemusíme o tom hlasovať, takže ideme na dvojku, kto je za proti, zdržali sa zamietnutí 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí 4, to máme hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá, druhá časť za, proti, to si overíme, druhú časť pozmeňovacie návrhu číslo 4. Otváram hlasovanie. Návrh zamietnutý 87 za, proti zdržali sa prijatí 88 za, proti zdržali sa zamietnutí 5 za, proti zdržali sa zamietnutí kompromis E za proti držali sa prijatí, 91 za, to sme nehlasovali, lebo 164 nebola prijatá, ak sa nemýlim. Čiže 164 nebolo prijaté, preto 159 odpadáva. Takže 164 sme neprijali, čiže preto o tom nehlasujeme. Máme rovnaký zoznam, nie? Čiže 91 za. Kolegovia, 91 o tom hlasujeme za. Je to pod kompromisom E. Týka sa to úvodného stanovenia 21.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 Čiže Čiže má to byť 91 a 92, tam je iba nesprávne očíslovanie, tam sa stala nejaká malá chybička, ale je to to isté, je to to isté. My sme sa snažili viacejkrát to pozmeň Možno, že v tom najnovšom to je správne, ale možno predtým to bolo nejako nesprávne. Čiže vy, ak máte 93, 94, tak máte si to prečítať, ako keby to bolo 91, 92. To je celá, celá zmena. Takže 91, kto je za, proti, zdržali sa, 92 za, proti, zdržali sa, prijatí, 160 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 7 za, proti, zdržali sa, E, e, zamietnutí 93 za, proti, zdržali sa prijatí 8 hlasovania po častiach. Prvá časť e, za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť. Za, proti, zdržali sa zamietnutá 94 za, proti, zdržali sa návrh prijatý 95 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnut, T 96 za, proti zdržali sa návrh zamietnutý 100, pardon, 97 za, proti zdržali sa zamietnutý 98 za, 98 za, proti zdržali sa návrh prijatý 99 za, proti zdržali sa návrh zamietnutý 162 za, 62 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 100, 100 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 10 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. 12 za, proti, to si overíme, 12 si overíme. We check on 12, the vote is open. Eh, otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Zamietli sme. Now we go to 101. E, 101 ústny pozmeňovací návrh. Je niekto proti takémuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Ešte sme 13 preskočili? ja som sa snažil takýmto číslom ako 13 vyhnúť. Hm? Ale ak chcete, tak môžeme zobrať aj 13. Takže 13. Takže 13. Aspoň hlasujte za eh, Lambert, ale nie proti, zdržali sa zamietnuté. Preto som sa tomu chcela vyhnúť. Overíme si 13. Eh, The vote is rejected. Zamietnuté 101 za teda teraz počkajte, je niekto proti úznemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie, takže v tomto znení, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, teda pardon, 14, to nám odpadáva. 15 o tom hlasujeme. Takže 15, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté konečné hlasovanie elektronické. Otváram hlasovanie. Oh, Jesus Christ. The vote is closed. And it is adopted very nicely. 40 Takže 40 za, traja proti, gratulujeme, ideme <laughs> na ďalší zoznám e, na Ramona Nikole Manešku, to už je druhá správa od nej. Dúfam, že tentokrát máme ten istý zoznam, takže môžeme začať s hlasovaním. Okay. So public procurement, can we go over... Verejné obstarávanie, veľmi rýchlo poprosím. E, pozmeňujúci návrh 77, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijat, e, zamietnutý 78 za, proti, zdržali sa zamietnutý 79 za, aj 80 prijatý, 81 za, proti, zdržali sa prijatý, 82 za, proti, zdržali sa prijatí, 6. Čo, čo chcete povedať, že nie? Nie, nehovorte nie, povedzte, overte to. 82, overujeme 82. Končím hlasovanie. Prijatý. Prechádzame na šestku, áno? za, proti, zdržali sa prijatí, 83 za, proti, zdržali sa prijatí, 7 za, 7 za, proti, zdržali sa prijatí, E8 za, proti, zdržali sa prijatí, 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa, prijatý. 86 za, proti, zdržali sa, prijatý. 87 za, proti, zdržali sa, prijatý. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 89 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 90 za, Overujeme 89. The vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnutý. Len tesnou väčšinou. 90 za, proti, zdržali sa prijatí. 13 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4. Za, proti, zdržali sa prijatí. 16, 16 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatý. 114 za, proti, zdržali sa prijatý. 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 20 za, proti, zdržali sa prijatí, 21 za, proti, zdržali sa prijatí, 116 za, proti, zdržali sa prijatí. 22 za,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 nie, prepačte, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 35 za, proti, zdržali sa prijatí, 36 za, proti, zdržali sa prijatí, 127 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 128 za, proti zdržali sa prijatí, 37 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 7 za, proti zdržali sa prijatí. No, or amendment to not adopted. Okay, so no, just no, no, no, hang on, hang on. Hang on. No, no, exactly. No, You have to check. Yes, you're right. We I'm right. Yes, so, yes, so we have yes, to vote. 136. Uh, 136 za, proti, zdržali sa prijatí. 137 za, proti, zdržali sa prijatí. 38 za, proti, zdržali sa prijatí. 39 za, proti,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 144 za, proti, zdržali sa prijatí, 145 za, proti, zdržali sa prijatí, 146 za, proti, zdržali sa prijatí, 42 za, proti, zdržali sa prijatí, 43 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 9 za, proti, Myslím si, že bol prijatý, ale overíme si to. Koniec hlasovania. Je zamietnutý. Takže prechádzame na Prepačte. Hlasujeme o 44. Za, proti, zdržali sa Myslím si, že to bolo prijaté, čiže pozmeňujúci návrh 44 znovu overíme. Prijatý. 147 e, padá. Yeah, I vote, so that's what I'm... 147. 147 za, ja si myslím, že je tu väčšina, ale overujeme 147. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte. Niečo tu nefungovalo. Overíme teda ešte raz. 147. Otváram hlasovanie. A hlasujte príliš pomaly. Ľudia nechcú hlasovať, tuším, možno umyselne. Hlasovanie sa končí. Je zamietnutý. No, I vote 48. 149. No, no? Okay, so 149. 149 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 150 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 151 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 154 za, proti, zdržali sa prijatí, 158 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 159 za, proti, zdržali sa prijatí, 160 za, proti, zdržali sa prijatí, 161 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 163 za, proti, zdržali sa prijatí, 164 a 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 166 za, proti, zdržali sa prijatí, 168 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 170 za, proti, zdržali sa prijatí, 171 za, proti. Môžeme sa to prosím overiť. 171 overujeme. Otváram hlasovanie. I'm sorry, I, I, I vote. How, how... Lambert, how do I vote? Lambert, ako máme hlasovať? No, je zamietnutý tento návrh. 172 172 a 173 spolu. Kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím si, že bol zamietnutý. 46 za, proti, zdržali sa prijatí, 174 a 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 47 za, proti, zdržali sa prijatí, 176 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 48 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 177 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 178 a 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 180 a 181 za, proti, zdržali sa prijatí, 182 a 183 za, proti, zdržali sa prijatí, 184 a 185 za, proti, zdržali sa prijatí, 186 a 187 za, proti, zdržali sa prijatí, 49 za, proti, zdržali sa prijatí, 188 za, proti, zdržali sa prijatí, 189 za, proti, zdržali sa prijatí, 190 za, proti, zdržali sa prijatí, 191 a 192 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 50 za, proti, zdržali sa prijatí, 51 za, proti, zdržali sa prijatí, 52 za, proti, zdržali sa prijatí, 53 za, proti, zdržali sa prijatí, 54 za, proti zdržali sa prijatí, 55 za, proti zdržali sa prijatí, 56 za, proti zdržali sa prijatí, 194 za, proti zdržali sa prijatí. Ideme na citácie. Prepačte, na úvodné ustanovenia 58 za 58 za proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 61 za, proti. Ja si myslím, že to bolo prijaté. 62 e, za, proti, zdržali sa prijatí. 63 za, proti, zdržali sa prijatí. 64 za, proti, prijatí. 65 za, proti, zdržali sa prijatí. 66 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Okay, so Carla says that due to the fact that Karla hovorí, že vzhľadom na to, že sme prijali 44, teraz e, môžeme hlasovať len o tom, čo nebolo pozmenené. Čiže kto je za tie tri e, ešte nepozmenené návrhy? Vzhľadom na históriu hlasovania, predovšetkým pokiaľ ide o pozmenujúci návrh 44, ktorý bol prijatý, nemôžeme hlasovať bez s ústnymi pozmeňujúcimi návrhmi môžeme hlasovať len bez ústnych pozmeňujúcich návrhov. Za, proti, zdržali sa prijatí. Ale treba si to aj tak overiť. Dobre, takže ideme na 69 za, proti, zdržali sa prijatí. In, 71 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 72 za, proti, zdržali sa prijatí, 73 za, proti, zdržali sa prijatí, 74 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že bol prijatý. 75 za, proti, zdržali sa prijatý. 5 za, proti, zdržali sa prijatý. 76 za, proti, zdržali sa prijatý. Takže hlasujeme o celom stanovisku. Otváram hlasovanie. No, no, no.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 Vážení kolegovia, teraz musíme žiaľ prerušiť hlasovanie, pretože pán minister tu už čaká, čiže budeme e, pokračovať v hlasovaní o 4.30 po Eh, stretnutí, spoločnom zasadnutí s Koterom. Máme tam pomerne veľa eh, správ, ale sú pomerne stručné, takže znova budeme hlasovať po zasadnutí s výborom Koter. Teraz eh, vystúpi pán talianský minister. Pán Fabricio Barca. Vážení kolegovia, chcela by som pokračovať v zasadnutí, takže poprosím všetkých kolegov, ktorí majú nejaké iné e, zámery, aby opustili túto miestnosť. A chcel by, chcela by som privítať pána Fabricia Barku, ktorého poznáme z, zo stretnutí, ktoré sme s ním mali za posledné tri roky a teraz ho poprosíme, aby nás poinformoval o situácii v Taliansku. Uchádza, nachádzame sa uprostred rokovaní, takže veríme, že nám povie, ako, sa Taliansko, ako Taliansko pristupuje teraz k tejto situácii. Nech sa páči pán minister. Ďakujem veľmi pekne. Pre mňa je veľkým potešením, že tu môžem byť. Chcel by som povedať niekoľko vecí o lepších výdavkoch po roku 2013. Tu časť Better Spending ktorá bude e, venovaná týmto lepším výdavkom. To, tam budem hovoriť e, po anglicky a druhú časť svojho vystúpenia prenesiem po taliansky. No? Yeah, okay. Um, the particular pleasure to be here is because moje osobitné potešenie z mojej účasti tu e, súvisí aj s tým, že sa nachádzame v kľúčovom momente rozhodovania o tom, akým spôsobom by sa mali vynakladať peniaze Eh, malo by sa tak diať lepším spôsobom, ale samozrejme každý, každý takýto slogan, každé takéto heslo eh, stratí na údernosti, preto musíme vedieť, že o čo nám ide a Európsky parlament zrejme môže urobiť veľa v nadchádzajúcich týždňoch na troch úrovniach. Poprvé treba obhajiť isté už dohodnuté pravidlá, a takisto eh, pracovať na niekoľkých nových. Chcel by som teda takýmto spôsobom štrukturovať svoje vystúpenie. Viete lepšie ako ja, že bol prijatý kompromis na zasadnutie rady 6. júna. Týka sa troch aspektov. Poprvé je to efektívnosť programovania. Myslím si, že e, v súčasnosti v článku 87 máme e, poskytnutú možnosť výmeny a udržanie operat akčných programov, e, tak aby boli skutočne zamerané na, e, na také aktuálne operačné nástroje a neboli iba na úrovni zámerov. Okrem toho sa musíme sústrediť na výsledky, výsledky z hľadiska ne, ľutujem, neviem, či máte nejaký problém, nevidíte? Na... Well, I'll, I'll proceed so you don't... Okay, you go. Ale budem pokračovať. Ah. Okay, the back. You're back, but... Dobre, takže sa musím troška vrátiť späť. Teraz sa e, zameriame na tematickú koncentráciu, ktorá je veľmi dôležitá. Ja osobne sa domnievam, že sú tu dve dobré veci a jedna, ktorá je ešte mierne problematická. Uznávam, že dobrá rovnováha účinnej koncentrácie a subsidiarity bola dosiahnutá na základe pravidla, podľa ktorého sa 80 alebo 60 v závislosti od regiónu zameria na štyri priority. Ja by som to nechcel nejako zmierňovať a obávam sa, že e, sú tu také nejaké signály. Ja si myslím, že tento kompromis je dobrý, že hovorí krajinám, na ktoré časti by sa mali zamerať. Eh, po druhé, myslím si, že sa dosiahlo dobré riešenie, aj pokiaľ ide o jednoznačné posolstvo týkajúce sa dvojitého označovania. Poprvé je to označovanie eh, všetkých eh, zdrojov v RDF e a vrátanie sociálnej inklúzie a potom myslím si, že toto všetko vysiela veľmi jasné posolstvo, ktoré v súlade s predchádzajúcou etapou vývoja Európy. Nie som si však celkom istý, kde sa v súčasnosti nachádza a som skutočne za vaše riešenie RDF, pokiaľ som o ňom dobre informovaný, pretože toto ustanovuje možnosť postupnej subsidiarity, čo znamená, že sa redefinujú ciele. Ja si myslím, že vy E, vediete krajiny správnym smerom, že by mali mať možnosť sa sami rozhodnúť. A myslím si, že čím viac pôjdete týmto smerom, tým bude ten smer správnejší a dosiahne sa lepšia rovnováha. A napokon, to je tá kondicionalita, ex ante kondicionality, podmienenosti. Myslím si, že tu musíme vychádzať z toho, čo sa už teraz dosiahlo v oblasti e, predpokladov, ale pokiaľ ide o podmienenosť, myslím si, že by sa nemala e, presadzovať. Otázka je, že či máme e, správnu, správne inštitucionálne zázemie alebo nie. A pokiaľ e, by sme ho nemali, tak ten predpoklad nie je, nie je um, pripravený. Not to include proportionality. The second, the second area. Uh, druhá oblasť sa týka toho, kde by podľa mňa bolo potrebné zlepšiť pravidla. Spoločný strategický rámec. Pokiaľ tomu rozumiem, je ešte stále predmetom diskusí rady, ale je potrebné ho posilniť. Pre mňa vyzerá ako prázdna škrupina. Prečo ho máme, na čo ho máme? Nie je to celkom jasné, ako, akým spôsobom eh, posilňuje E, územnú e, stratégiu, súdržno, stratégiu územnej súdržnosti. A to ma trocha znepokojuje, pretože zdá sa, že politika súdržnosti e, slúži iným účelom. Ďalej tu máme partnerstvo. Myslím si, že tu má zásadný význam Európsky kódex správania sa, tak aby sa uspokojili potreby občanov. Čiže je potrebné, aby sme vedeli, aké dôvody máme na e, snahu o dosahovanie vyššieho konsenzu, ale nám ide o to, aby sa tie poznatky o tých projektoch e, rozširovali, aby boli naozaj tieto prispôsobené potrebám. E, ďalej máme rámec výkonnosti. O tomto sa veľa hovorilo, ja sa k tomu nechcem vrácať, ale myslím si, že súčasná verzia ešte stále má nepriaznivé účinky tým, že, že administratívam signalizuje, že môžu znižiť svoje e, ciele. A ďalej tu máme tú adicionalitu, doplnkovosť, e, kde v Európe je potrebné zjednodušiť túto doplnkovosť a použiť na to e, pakt stability a rastu, takže je potrebné urobiť istý kompromis v tom, čím, s čím sa musia zaoberať všetci politici. A napokon sú tu tie dve pravidla, ktoré ešte neboli prijaté a to je e, politická rozpráva na vysokej úrovni a hodnotenie. Myslím si, že jarná európska Rada eh, by mala tieto veci spoločne posudzovať. Ešte stále sa tak nestalo, ale na jarnej rade by sa malo hovoriť o tom, nakoľko sa podarilo dosiahnuť ciele politiky súdržnosti EÚ. Ale skutočnosť, že eh, Stretnutie o euro e, sa bude konať 26. oktobra. Toto bude mať e, vplyv na politiku súdržnosti a vyšle veľmi silné posolstvo Európe. Hm. Finally open. A napokon to je tá otvorená súdržnosť. Myslím si, že 16. oktobra, e, keď bude zasadať Rada pre všeobecné záležitosti, by mala hovoriť aj o návrhu zmene e, článku 105 o komunikácii. Myslím si, že to je správne. Myslím si, že ešte treba v tom e, veľa urobiť, ale ide sa teda smerom k monitorovaniu systémov, ale to nie len pre niekoľkých účastníkov, e, ale pre občanov ako takých. A to platí aj pre Taliansko. Ja som e, mal teda takto možnosť vám povedať, čo by sa malo urobiť a teraz vám poviem v taliančine, čo robíme. Recovery plan italiano. E, Recovery plan pre Taliansko zodpovedá snahám krajiny aj v iných oblastiach ho zapojiť. To by vás e, nemalo prekvapiť, ak si teraz pozriete tento obrázok, tento graf, že nie vždy je pravdou, že Taliansko je tou krajinou, ktorá najhoršie v Európe spravuje svoje výdavky. Rím e, ráta pevne s tými výdavkami, e, ktoré boli stanové pre konkrétne obdobie 2007 až 2012, predtým to bolo 15 teraz je dôležité v rokoch 2007 až 2013 je potrebné zohľadniť, že tu máme určitý abnormálny vývoj týchto 5 rokov. Čo sa deje? Predchádzajúca vláda, nie naša, ale predchádzajúca, tá konala a 26. októbra poslal Berlusconi Eurosamitu návrh, že treba za Stretnutie na najvyššej úrovni rozhodlo o takomto pláne bol vytvorený plán e, zosilnenej spolupráce s Európskou komisiou s krátkými lehotami, so silnejšou prítomnosťou jednotlivých generálnych riaditeľstiev komisie. Silnejšie kompetencie pre regióny boli dohodnuté a pre tematické skupiny v jednotlivých problematických regiónoch Talianska boli stanovené e, národné výdavkové ciele N plus 2. V N plus 2 to treba zohľadniť a progresívna redukcia kofinancovania 8 miliárd do konca októbra bolo na pláne v národnom kofinancovaní. Taliansko je potom oslabené? Pýtam sa, nie. Neoslabuje európsku politiku, pretože Taliansko bola krajina s najvyššou mierou kofinancovania v celej Európe. Kofinancovanie na úrovni 53 výdavkov spoločenstva. Priemer je 31 40 e, má Nemecko napríklad. A so znížením miery kofinancovania Taliansko prechádza od 53% na 47%. To znamená, že ešte stále veľmi výrazne prispievame týchto 8 miliard. Sú tam veľmi výrazné zadania, e, ktoré sa nezneutralizovali, ale premietli sa do investícií. Tak, ako to bolo odhlasované s komisiou v rámci akčného plánu. Čiže ani jedno euro nešlo do rozvoja. To bola um, nová prioritizácia programu. A ešte jedna podrobnosť z akčného plánu v objeme 8 miliard sme profitovali, pretože máme pravidlá, ktoré sa nám podarilo zaviesť skôr. Tematická koncentrácia, teda zacielenie na určité konkrétne aktivity a taktiež posilnené partnerstvo fungovalo. Ako to vyzerá s výsledkami v rámci operatívnych programov? Tu je celkový výsledok všetkých normálnych programov. To nie je akčný plán. Tam aj vidíte slabé stránky Talianska v decembri 2011, vtedajšie údaje. A teraz tu vidíte, neviem, či to môžete dobre čítať z takej vzdialenosti. Tu hore, december 2012, N plus 2. Tam, kde vidíte túto hviezdičku október a maj, to sú národné ciele, ktoré sme sem doplnili ako zadanie, aby sme ponúkli určité impulzy. A rátali sme aj s národnými sankciami. Tu vidíme, že zelená krivka, čiže májový cieľ a oktobrový cieľ, a potom december s hodnotou N plus 2. Veľmi ťažko to išlo, ale predsa len to bol progres a rast. A potom akčný plán 8 miliard. Tu je napísané 9,5 miliard. Nie je to však správny údaj, bolo to približne 8 miliard. Tu vidíte priority. Mládež, to bola ťažisková oblasť, Európska komisia to vyžadovala od rady vzdelávanie, sociálne ohraničenie, starostlivosť o deti, justičná oblasť, ostatné programy, ktoré sa zameriavali najmä na mladých a potom niekoľko nových bodov. V iných oblastiach, napríklad skratenie dôb spracovania jednotlivých spisov v justičnej oblasti, zlepšenie e, infraštruktúry v dopravnej oblasti, digitálna agenda a malá časť pre malé a stredné podniky, konkurencieschopnosť, veľká časť pre oblasť Smart Cities. A to je akosi ochutnávkou toho, čo sa, čo sa bude snažiť Taliansko dosiahnuť v rokoch 2014 až 2020 Pán Profumo je um, zodpovedný za vedu a výskum a za oblasť Smart Cities. Tu sme použili časť finančných prostriedkov na záchranu určitých projektov, ktoré sa nám nepodarilo do konkrétne stanoveného dátumu zrealizovať. Čo sme dosiahli? vzdelávací program, najväčší 1,2 miliardy. Beží od decembra minulého roka 70 nových prostriedkov je už nakontrahovaných. Potom daňové výhody pre znevýhodnených pracovníkov. Bola to verejná súťaž, ktorá veľmi dobre prebehla. Ponúkli sme 64 miliónov a dostali sme za 300 miliónov zmluvy Celá táto záležitosť e, sa uzavrela pred pár dňami. Informačno-technologické možnosti sa tam použili. Na juhu to trvá 4 až 5 krát dlhšie, kým celý tento proces prebehne v porovnaní so severom krajiny. Mládež, je tam mnoho jednotlivých projektov, môžem sa tomu venovať aj podrobne. Ak vás to zaujíma, jeden program sa volá Messenger, rád vám to môžem vysvetliť, Digital Agenda. Tam máme projekty, ktoré už boli schválené alebo sa práve schváľujú. Železničná doprava, tam máme niečo nové. Taliansko je krajinou s ťažkosťami v implementácii veľkých projektov. Máme ťažkosti Um, aby sme niečo rozbehli v oblasti veľkých inštitúcií alebo začali partnerstvo. Teraz sa o to opakovane snažíme na trase medzi mestami Neapol a Bari. 5 mechanického priemyslu je s tým spojených. Dali by sa dosiahnuť veľmi veľké časové úspery a potom trasa do Pompeji Posledná vláda a komisár Hahn to chceli dosiahnuť. Komisár Hahn v januári si pozrie na mieste prvé výsledky práce a opäť späť do angličtiny. We have launched and we present... Plán oživenia v Taliansku je charakterizovaný otvorenosťou. otvorenosťou. V tomto smere budeme konať konferenciu. Som rád, že môžem byť eh, tu s vami. Okrem toho sme uh, E, sprístupnili webovú stránku, na ktorej sú uverejnené všetky projekty financované Európskou úniou. Je ich takmer 400 tisíc za, za 14 miliard eur plus 16 miliard národného spolufinancovania. Sú tu uverejnené aj projekty financované z domácej regionálnej politiky Napríklad e, môžete tie projekty podať e, na, z ktorejkoľvek oblasti. Toto je projekt na oblasť e, okolo Neapolu, teda na Neapolskú oblasť, kde E, vidíme všetky projekty, ktoré sa týkajú tohto regiónu, vidíme tie projekty, ktoré dobre napredujú, tie, ktoré sú nejaké zabrzdené, skrátka uverejňuje sa to. Priebežne môžu do toho vstúpiť všetci občania, ten formát je otvorený, môže do toho vstúpiť občania, analytici, ktokoľvek a a vidí, že ako, ako si počínajú pravicovi starostovia, či si počínajú lepšie ako lavicovi, alebo naopak. Skrátka, môžete tu robiť, čo chcete, môžete v podstate vidieť všetko, čo sa deje v štátnej správe, aj v celkovo v verejnej správe. A môžem vám povedať, že to už doteraz zaznamenalo významné administratívne účinky, lebo moji priatelia v administratíve v celej e, krajine si zrazu uvedomujú, že nemôžu do tohoto vkladať len nejaké obskúrne údaje, že, že to všetko je pod verejným dohľadom. Ďakujem veľmi pekne, pán minister Barka. Nech sa páči, prvý účastník o slovo. Kto si želá prehovoriť, prosím, prihláste sa. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Aj ja mám niekoľko poznámok rozdelené takisto na dve časti. Po prvé ide o systém a potom ide o Taliansko samotné. Pokiaľ ide o, o systém, myslím si, že tu je prekvapujúce, E, prekvapujúca práve tá tematická koncentrácia a filozofia koncentrácie, e, ktorá je nepochybná, nesporná, ale otázka je, ako zabezpečiť túto tematickú koncentráciu. My sme sa snažili zvýšiť pružnosť systému z hľadiska e, subsidiarity, ale menej e, flexibilne z hľadiska koncentrácie. Takže my v podstate sa snažíme riadiace orgány prinútiť, aby koncentrovali tie Eh, prostriedky. A jedna vec, ktorá nie je celkom jasná, je, že ako, na čo sa má zameriavať ESF eh, e alebo eh, iné, iné fondy je tu taká nejaká nejasnosť a myslím si, že by to bolo teraz presniť. Pokiaľ ide o CSF, Myslím si, že tu e, ide skôr o to, ako je postavené toto nariadenie, pretože malo by sa nariadenie zameriavať na typ e, e, aktivity, ale skôr ide o priority. E, takže dôsledok je taký, že ak máme typ aktivity a investičnej priority, tak e, otázka je, na čo by sme sa mali zamerať. Na stratégiu alebo na, e, na to, ako CSF teda sa stáva dokumentom, v ktorom sa zlučujú rôzne fondy. Myslím si, že to je ďaleko od pôvodného dokumentu. Ale komisia hneď na začiatku hovorila, že toto by um, malo byť uh, predmetom delegovaných aktov a nie nariadenia. Myslím si, že je to problém uh, týkajúce sa typu aktivity. Moja otázka týkajúce sa Talianska. Musím sa priznať, že nie som veľmi dobrý, pokiaľ ide o čísla týkajúce sa spolufinancovania, ale e, čo spôsobuje rôzne úrovne národného spolufinancovania. Máme totiž pravidlá a tieto pravidlá by mali v zásade zmierňovať tieto rozdiely, ale toto len odráža moju nevedomosť a prečo teda sú v Taliansku v porovnaní s inými krajinami rozdiely. Ďakujem pekne. Rád by som uviedol následovné dve poznámky. Pán minister, rovnako ako naša krajina, sa vaša krajina teraz nachádza v dlhšej hospodárskej kríze, najmä južné Taliansko a eurozóna je ohrozená. Táto kríza bude v nasledujúcich ešte dvoch rokoch asi trvať. Rátame s programom pre kohezný fond. Nevieme však, do akej miery bola zohľadnená v ňom perspektíva hospodárskej krízy. Mnohé ste nám vysvetlili a mám dojem, ako keby väčšina financií, ktoré z tohto fondu sú naplánované, boli naplánované na uskutočnenie opatrení pre ľudí, ktorí sú najviac dotknutí krízou, pre nezamestnaných, mladých, aby sa našli riešenia a tým pádom sa eh, dá pozitým spôsobom zvládnuť tento vývoj aj v priemysle, aj v iných odvetviach Neviem, ako to však celé dopadne v Grécku a v Taliansku. Povedali ste, nerozumel som tomu celkom, že celkový strategický rámec CFSF má určité nejasnosti, ale nebolo mi však celkom jasné, čo týmto rámcom myslíte, ak som tomu dobre rozumel a to, čo som si prečítal v podkladoch Spoločný strategický rámec by mal byť podmienený stratégiou Európa 2020 a spoločný strategický rámec by viedol k tomu, že by sa divergencie ešte zväčšili Čiže rozdiel medzi Talianskom a Gréckom a ostatnými krajinami by sa ešte prehlbil. E, toto môžem povedať so 100% istotou. Toto hrá tiež veľmi dôležitú úlohu. Na záver by som sa rád ešte spýtal, možno by ste sa mohli vyjadriť k téme Európa 2020. Ako sa dá táto stratégia implementovať? Kam potešťú spoločné subvencie z EÚ? Podľa vašej mienky, pán minister. Za každé vydané euro sa 25 centov vráti späť. E, pardon, e, za jednu nemeckú marku sa vráti do Nemecka 25 centov. E, veľmi rád by som poznal váš názor na túto tému a pomer. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia rečnička. Pani predsedníčka, ďakujem veľmi pekne vám a aj pánovi ministrovi za to, že sem prišiel. Rada by som sa niekoľko vecí spýtala a venovala sa aj e, schéme, ktorá bola spomenutá, čo sa týka lepšej politiky výdajov máme tu niečo, čo mi nie je celkom jasné a najmä čo sa týka ex ante kondicionality podmienenosti. Hovorili ste o predpokladoch, ktoré sa stanovia, aby sa dali uskutočniť investície. Ide o podmienku, ktorá sa týka všetkých krajín. Sú to štandardné pravidla. V tejto súvislosti boli naformulované a prednesené vo výbore rôzne pozmaňovacie návrhu pozmeňovacie návrhy. Snažíme sa o fond flexibility, ktorý by mal mm, zohľadňovať východiskovú situáciu konkrétnej členskej krajiny. Potom tu máme niektoré sivé miesta, ktoré je potrebné odstrániť, ale je to len teória. A táto teória politiky súdržnosti sa v praxi porušuje sú tam potom rôzne východiskové úrovne a na základe vašich vysvetlení som celkom nerozumela, či táto modulácia je to, s čím súhlasíte. Na základe skutočnosti, že niektorí sa do politiky súdržnosti nezapájajú ani v ďalšom programovacom období. A potom čo sa týka rámca, aj tu mám určité pochybnosti. Väčšina um, talianských kolegov. Spolu so mnou vypracovala pozmeňovací návrh. Bol to byrokratický problém v tomto výbore. Podarilo sa nám vypracovať s kolegom pozmeňovací návrh, pričom sa mala vyčerpnúť časť o sankciách a chceli sme zachovať ten text, ktorý bol vysvetľovací. Pokladáme za veľmi dôležité, aby vlády, ktoré nedodržia podmienky, platili, ale aj v tejto oblasti musia sankcie pôsobiť aj osvetovo vysvetľujúco, inak sa nám nepodarí zlepšiť rast. Z tohto dôvodu sme vypracovali tento pozmeňovací návrh, ktorý potom viedol ku kompromisu a v článku 20 sa potom má štvrtá odrážka vyčiarknúť. V plene sme o tom diskutovali, avšak nepodarila sa nám to presadiť tak, ako sme chceli, bol to skrátka kompromis. A rámec výkonnosti, tam sme sa politicky snažili to vykoreniť, avšak neviem, či to môžete podporiť alebo nie. Neviem, čo si o tom myslíte. Hovorili ste o tom, že je dôležité rátať s určitými výnimkami. To mi nebolo celkom jasné, to posolstvo, ktoré ste nám chceli vyslať. Aj s ohľadom na to, čo ste odpovedali na otázku pána Olbrichta, v tejto veci sa môžem k pánu Olbrichtovi pridať, čo sa týka kondicionality, podmienenosti. Určite sú tu rozdiely v priporovnaní Talianska s inými krajinami. Čo sa týka samotného Talianska, aj tu mám niekoľko otáznikov. Najskôr ste hovorili o tom, čo sa dialo od momentu, kedy posledná vláda vzniesla interpeláciu. Potom ste hovorili o pláne, ktorý sa podarilo presadiť a o tom, ako sa teraz priamo s Európskou komisiou odsúhlasujú jednotlivé akčné plány. Potom ste doplnili, že sa vyhodnocovali údaje a výsledky boli veľmi uspokojivé, že sa podarilo dosiahnuť čiastkové ciele. Musím však povedať, že národná tlač hovorila o tom, že sú vládne sklamanie o tom, že neboli dosiahnuté čiastkové ciele aj na národnej úrovni, aj na nižších úrovniach. Sú tu teda určité rozdiely. Vy ste tu teda niečo tvrdili a na druhej strane už bolo počuť alarmujúce zvony že do konca decembra tie ciele nebude možné dosiahnuť, preto by som rada vedela, ako to vyzerá a najmä v oblasti kampania, či predseda kampánskej oblasti vie o tom, že tieto ciele sa nedosiahnu. Prosím Prepačte, posledná otázka. Rečnička pokračuje. A je to spojená otázka. Hovorili ste taktiež o národných plánoch, pričom prostriedky sa budú teraz novo prideľovať. Išlo o celý rad cieľov, najmä v oblasti mládeže. Hovorili ste tiež o niekoľkých špecifických faktoroch a údajoch. Rada by som vedela, do akej miery sa môžete pozitívne vyjadriť v súvislosti s digitálnou agendou. A to isté platí aj pre vašu výpoveď o mládeži. A čo sa týka celého akčného plánu, to bolo veľmi všeobecné. Rámec obsahuje všetko. A nesprostredkúva nám to, čo ste nám teraz vypovedali, tematickú koncentráciu. Ste spomínali, čo si o tom myslíte. Vážení eh, kolegovia, na otázky dostávate eh, minútu každý, pretože opäť minút sa končí stretnutie, takže ak to bude trvať dlhšie, tak to nestihneme aj s odpovediami ministra. Takže poprosím všetkých kolegov, ktorí teraz ešte majú vystúpiť, aby naozaj vystupovali kratšie ako jednu minútu. Máme seminár e, aj v Taliansku, ale dnes na to asi nemáme čas, takže pán Ugies, pani, pán Karona, pani Irigoyen, pán D'Angelis, ale každý je jeden z vás iba minútu. Grazie, prezidente. E... Ďakujem, pani predsedníčka. Pán Ugias. K slovám pani Mancony, čo sa týka diskrepancie medzi údajmi na web stránke ministerstva a o, a tým, čo práve spomínala. Rád by som tiež na to poukázal. Nebudem sa však venovať podrobnostiam. Chcem sa venovať trom častiam. Poprvé, rád by som vyjadril kompliment, potom to bude kritické vyjadrenie. Poprvé, čo sa týka komplimentu, čo sa týka vašej kompetentnosti. Blahoželám vám v porovnaní s predchodcami sa veľmi tešíme, je to pre nás veľká česť. A teraz kritické vyjadrenie. Budeme pracovať um, technikou um, cukru a biča. Rád by som pripomenul, že Európsky parlament poprvýkrát môže využiť spolurozhodovací proces. Na základe toho, čo ste povedali, sme mohli skonštatovať, že niektoré záležitosti nesúhlasia celkom s tými otázkami, ktoré sme my tu schválili. Hovorili ste o rozdelení regiónov do troch kategóriách. Viem, že e, tri majú byť zaradené do medzikategórie. To znamená, že tieto regióny budú znevýhodnené. Napríklad Abruco, Sardínia, vďaka zapojeniu do tohto plánu vlastne budú znevýhodnené. Alebo Bolzano, lebo ste to spomenuli. Ide tu naozaj o izolované zóny. Nie sú tam všetky faktory zohľadnené. Európsky parlament predsa upozornil na to, že určité regióny je potrebné zapojiť do tejto kategórie. Možno by ste sa mohli venovať aj Pompejam, v súvislosti so zemetraseniami, pretože to bola veľká téma, ktorou sa zaoberali aj európske orgány. Zobudili sa, možno by ste sa k tomu mohli vyjadriť. Ďakujem. Pán Karona. Eh, un minuto per chiederle sostanzialmente questo. Eh, Jedna minúta, rozumiem. Chcel by som sa spýtať jednu vec. Hodnotenie, ktoré ste nám ponúkli, tak s tým môžem súhlasiť. Je mi jasné, že nová vláda sa snaží správnym spôsobom s koheziou správne narábať. Povedali ste však, že je to veľmi náročný proces. Je potrebné povedať, že za veľa rokov sa však nedosiahlo nič A treba veľmi výrazne apelovať na jasnú špecifikáciu toho, ako to vlastne bežalo za posledné roky v Taliansku. Týchto posledných 5 rokov bolo skutočne subštandardných. Jeden z najväčších problémov spočíva v tom, ako by sa mohlo podariť v nasledujúcich 7 rokoch toto všetko uskutočniť? Akú iniciatívu chce prijať? Talianská vláda napríklad. Jeden veľký, z veľkých problémov je v sektore komunikácie s obcami a mestami. Čo sa tam deje toho času? Čo plánujete? Chce vláda vytvoriť napríklad radu miest a obcí? s ďalšími doplnkovými partnermi, aby ste mohli diskutovať o tom, čo sa má diať v nasledujúcich 7 rokoch a nie, čo sa dialo v minulosti. A ešte sa chcem spýtať, ako hodnotí vláda makroekonomickú situáciu? A ešte ďalšia vec. Na konci roka 2013 ako to potom bude vyzerať s národným e, percentom zakontrahovaných prostriedkov? Ďakujem pekne. Pani Irigoja, ďakujem pekne. E, pani predsednička, naozaj iba minútu a veľmi stručne chcem sa poďakovať e, pánovi ministrovi a poprosiť ho o jednu konkrétnu otázku. Ja si myslím, že E, to bola skvelá prezentácia, ja som tiež z juhu, ako aj on a naozaj e, tá prezentácia bola veľmi transparentná, ukázala presne, ako sa e, využívajú tieto financie, ale nie ľahké dostať ich, tie informácie aj k našim občanom, pretože, viete, európske občania sú častokrát znechutení z Európy a práve táto kojzná politika, tá je im najbližšia, tu si najviac cenia častokrát. Čiže chcem vás poprosiť o jednu vec. E, keby ste e, v prípade tých budúcich e, fondov tiež mali, aby sme teda mali silné financie, pretože pokiaľ v nejakých regiónoch nedosahujeme, nedosahujeme pokrok, tak vlastne tam ustupujeme z pozícia. a musíme dosiahovať pokrok vo všetkých krajinách, aj v Taliansku a chceme ísť smerom dopredu. Ďakujem. Ďakujem, pán D'Angelis, posledný. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pánovi ministrovi. Budem veľmi stručný. Ešte zo pár otázok. Prvá, ex ante kondicionalita tomuto ste sa venovali, to pokladám za dobre. Rád by som však vedel, ako to vidí vláda. Treba dať pozor na to, že táto podmienka nepôsobí veľmi sankcionujú, sankcionujúco treba sa tomu venovať. Mala by tam byť zapracovaná určitá pružnosť. Druhá otázka, politika súdržnosti a jej štruktúra. O tom sa tiež hovorí. Môže sa stať, že najrozvinutejšie regióny tak prídu o prostriedky. To mm, vo mne vyvoláva obavy, pretože sú ťažké časy, mm, aj rozvinuté krajiny majú problémy. Treba sa predsa snažiť o rast a o zabezpečenie pracovných miest. Bol by som veľmi ostražitý. Tretia otázka kultúra. Kultúra, kultúrne dedičstvo. je skvelé, je to veľká šanca v našej krajine, aby sme tam našli potenciál rozvoja, rastu a tvorby pracovných miest. Doteraz sa to však nepodarilo. Ako túto otázku vidí talianská vláda? Podľa mojej mienky je to veľmi dôležité. Čo z toho môžeme získať, ak by sme takéto zdroje využili? A posledná otázka. Veľmi si cením vašu prácu za posledné mesiace je to e, výrazne pozitívny vývoj smerom hore. Vy ste ho označili za ťažký. Nejde len o kvantitu. Nejde iba o čísla samé o sebe, je potrebné podporovať produktivitu, robiť kvalitatívne um, dobré investície a treba myslieť na mladých a na zabezpečenie pracovných miest pre ne. Ďakujem. Ja. Nech sa páči, pán minister. Tak e, ja súhlasím, že je tu rozdiel medzi druhými akcií a investičnými prioritami. Na to vytvára isté e, problémy, o ktorých ste aj vy hovorili a naozaj ma teší, že e, teda konáte tak, ako konáte, napriek tomu, že to je ten problém s koncentráciou, vidíte, ako ste to vysvetlili, je to ešte presvedčivejšie, než možno ja by som to bol povedal, než ako ja by som to bol povedal, takže treba e, v najbližších týždňoch na tom e, pracovať, aby sme nám sa zabezpečili, že tieto dve e, veci lepšie nakombinujeme, aby tam bola väčšia miera e, voľby alebo voliteľnosti a takisto aj väčšie koncentrácie. To sú veci, ktoré môžu ísť e, spolu ktoré sa nevylučujú. Bez toho, aby sme riz, e, riskovali to, že budeme vnúcovať e, regiónom e, také aktivity, ktoré e, pre ne vlastne nie sú vhodné. Potom ďalšia vec, čo som chcel povedať, keď som povedal, že potrebujeme, chceme spoločný strategický rámec, ktorý by nebol iba takou prázdnou škrupinkou. A ja beriem aj ten príklad tej druhej otázky o Taliansku. Je e, ten akčný plán Taliansku príliš otvorený, príliš široký, obsahuje príliš veľa? Nie, konfrontácia nie je o tom, že by sme mali robiť rovnaké veci rovnakého typu, napríklad veľa škôl, veľa ciest. E, o to nejde. Koncentrácia je o tom, aby ste mali stratégiu, ktorá má nejaký teritoriálny e, rozmer. Môžete aj e, vlastne konať podľa 7 e, odlišných typológií intervencií, ale otázka je, máte alebo nemáte tú stratégiu. My si myslíme, že stratégiu máme, nemám teraz za to čas, aby som to opisoval, ale veľmi rád by som aj váš návrh akceptoval, ak máte záujem na tom, aby sme sa na to pozreli nejakým spôsobom, kde to môžeme prediskutovať. Pre nás by to bola skvelá možnosť, pretože používame akčný plán ako istý prototyp pre e, rok 2014-2020. Takže ja vás e, chcem presvedčiť, že máme stratégiu, ale teraz to za sekundu nespravím. Ale dávam príklady. E, sociálna inklúzia, to samo o sebe neznamená nič. Ale máme jasnú predstavu a ideme týmto smerom. Čo tým chceme povedať. Analýza na juhu e, Talianska a teda reakcia na to. Nemá zmysel, aby sme dávali peniaze ďalej podnikom alebo ľuďom alebo e, pracovníkom, pokiaľ nevytvoríme isté občianstvo e, v Južnej Európe. Tam naši občania nedostávajú základné sociálne služby. Tam ten sociálny kontrakt, ktorý máme medzi ľuďmi a štátom, je porušený, pretože ľudia nedostávajú to, čo v ostatných bežných regiónoch e, Európy sa považuje za normálne. Čiže tam je stratégia veľmi jednoduchá. Treba naozaj na novo e, vybudovať občianstvo na juhu Talianska a posilniť sociálny kontrakt. To sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi, ale to ešte nie je celá odpoveď. Otázka je, ako dosiahnete to, aby ste vylepšovali napríklad starostlivosť o deti, e, vytvoríte alebo e, vybudujete školy tu a tam, alebo e, vytvoríte nejaký teritoriálny projekt, ktorým sa budete venovať sociálnej inkluzii v konkrétnej oblasti. Tieto isté druhy investícií môžu mať buď stratégiu, alebo nemať takú stratégiu. A spoločný strategický rámec, to je rámec, ktorý Európa nám ponúka, ktorý nám pomáha nie tak, že by sme sa dostali do nejakých boxov, ale dáme vám, dáme nám príklad toho, čo to znamená mať e, stratégiu. Hm? Špecifické otázky, podmienky, tá podmienenosť. Myslím si, že by sme mali zohľadňovať v niektorých prípadoch, aspoň podľa mňa, ten východiskový bod a niekde možno nie. Sú isté podmienky, ktoré pokiaľ sa nesplňa, na Talianska sme to videli, tak jednoducho tam peniaze ďalej netreba dávať do tých projektov. Pokiaľ nejaké základné podmienky jednoducho nie sú splnené, pokiaľ ide napríklad o zber odpadov alebo podobných oblastiach, tak jednoducho nemá zmysel tam žiadne peniaze minieť. Ale súhlasím e, s vami, pokiaľ máme mať nejakú inteligentnú stratégiu, tak v každom regióne to znamená niečo odlišné. Čiže odpoveď je, závisí od konkrétneho prípadu. Potom e, nejaký rámec pre e, výkon, performance framework, s tým e, plne súhlasím. A potom tá additionality, tá dodatočnosť, tam ja som hovoril o tom riziku, ktorý podľa mňa, ktoré podľa mňa existuje, podľa e, rady tiež, e, e ktoré súvisí s tým, že by sme dali E, že by sme tady vyňali tie tranzitné regióny z tohto princípu adicionality, takže o tom som ja iba hovoril. Nemyslím si, že e, by to malo byť nejako ináč vnímané, pokiaľ ide o to, či majú byť tam zahrnuté tieto e, regióny. A potom bola tu otázka... Transizione, molto semplice. táto problematika regi- prechodných regiónov si vo všetkých krajinách zaslúži osobitú pozornosť. Taliansko má možnosť tento väčší finančný zreteľ um, naozaj použiť a prostriedky spoločenstva tak nasadiť. Na základe neto možností sa to v Taliansku dá a mm, Taliansko to môže urobiť aj z vlastných prostriedkov. Ako talianskému občanovi by sa mi to nie celkom páčilo, ale keďže som zároveň Európan, tak budem súhlasiť ešte zo pár bodov k Taliansku. Pri kofinancovaní existujú veľké rozdiely súvisiace s tým, že pravidlá kofinancovania na úrovni spoločenstva vychádzajú z minimálnych hodnot a Taliansko silne prekročilo tieto minimálne hodnoty. Dnes je nám to jasné. Teraz um, si musíme vypracovať nové kritéria. V podstate sa vraciame späť prostriedky sme nezablokovali, premietnú sa do akčného plánu. A teraz veľmi citlivá otázka ako kríze. Mám ešte 4 minúty, pani predsednička? 3, dobre. Následovná otázka ku kríze odznela. Máte pravdu, ak to hovoríte. Taliansko pri rozhodnutiach, ktoré sme urobili, zohľadňuje krízu. Napríklad sme zohľadnili to, že na juhu Talianska sa zatvárajú materské škôlky a podporné služby, starostlivosť o starších občanov sa už neponúka tým pádom by sa mala zlepšiť ponuka takýchto služieb, základných služieb, nie, dodat- nie dodatkových služieb aj v oblasti zamestnanosti a technológie. Starostlivosť o starších občanov, je tam, veľmi inovatívnych je tam veľa inovatívnych prístupov a momentálne by sme sa mali stretnúť s predsedom regionálnej vlády a mali by sme začať uplatňovať kontracyklické opatrenia, napríklad pravidlo de minimis. V prípade platby polovice nákladov na zamestnancov a to je tá prúšnosť, ktorú mm, požadujeme od Európskeho fondu. Je minister spokojní alebo sklamaní, čo sa týka dosiahnutých výsledkov? Takáto otázka odoznela. Sklamaní, pretože tento graf, ktorý vám môžem ešte raz ukázať, ak sa nám to nepodarí, nič sa nedie, nie je to pekná krivka, je príliš, um, príliš plocha. Ale ja ako minister konštatujem, že cieľové hodnoty boli dosiahnuté. V máji sme ich dosiahli, v októbri tam ešte máme 17 dní. Malo by sa nám podariť to dosiahnuť. Je to dynamika postupná, krok za krokom. Myslím, že to ukazuje, že tá samotná administrácia nie je celkom dobrá. Takže z technicko-administratívneho hľadiska nie som spokojný, ale keďže máme zadania, môžeme takto ďalej pracovať a pravdepodobne sa nám ciele podarí dosiahnuť. Možno som nespokojný, ale konštatujem, že ciele splníme. Je to taká kombinácia. Môžete sa na to pozerať z dvoch polov. a strata 1,5 milióna v poslednom roku. Pompeje. Otvorenie prvých piatich stavenísk v decembri a v januári. Chceme aby sa zintenzívnili práce v Pompejach a Pompeje majú byť príkladom toho, čo podporuje EÚ. Prečo to toľko trvá? Z jednoduchého dôvodu Pompeje sa nachádzajú v jednom z južných regiónov, kde je veľmi vysoká kriminalita. Je to veľmi rozšírené. A prezident Monty povedal, že najskôr je potrebné zaručiť, že sa tam ani jedno euro nedostane do zlých rúk a trošku to trvalo, kým sme to zabezpečili. A ešte jedna vec, čo urobíme v období 2014 až 2020. Na konci mesiaca vláda predloží prvý dokument, ktorý bude sprístupnený verejnej diskusii a vychádzame v ňom z aktivít akčného plánu. Na základe tohto dokumentu potom dôjde k verejnej diskusii. Ďakujem. Ďakujem aj v mene kolegov chcem povedať, že ako Janna e, menul nakoniec aj ministrovi e, greckému, ste tiež členom rady, čiže podľa všetkého ste za naše niektoré návrhy, čiže aj z tohto hľadiska e, my vlastne momentálne sme uprostred e, rokovaní e, na trialogu a tam sú viaceré rozdiely medzi nami a radou, čiže možno, že tieto otázky nakoniec sa budú riešiť častokrát pri e, formu kompromisu a možno smerom teda k tomu riešeniu, ktoré vy ste dneska nejako načrtli. Takže ešte raz ďakujem pekne, držíme vám palce a možno za pár mesiacov sa opäť stretneme a porozprávate nám o ďalšom e, pokroku. Ďakujem pekne.